Okay, colleagues. Kolegovia. I think um, everybody... Asi čulo si vymieňať eh, informácie o tom, čo sa dialo eh, cez eh, dovolenku, ale dneska máme veľmi rušno a viacerí kolegovia majú povinnosti aj v iných výboroch, ale určite vás chcem srdečne privítať po lete. Už len tá skutočnosť, že ste sa dostavili včas. čas je dobré znamenie, ako takí mm, poctiví študenti ste sa dostavili včas a na správnom mieste. Verím, že ste si užili letné voľno. A dokonca aj my vo Veľkej Británii sme zažili nebývalé leto. Nebývalé v tom zmysle, že bolo veľmi suché, aj slnečné. Ale pozme sa rovno do nášho programu. Včera ste dostali e-mail, ktorý vás informoval o tom, že do navrhovaného programu boli pridané tri ďalšie body a to na zajtra ráno. Prvý, e, prvá zmena sa týka e, prehodnotenia e, mm, pozmeňovacích návrhov pre výbor DV ohľadom zasadnutia COP24 my vždy sa vyjadrujeme k témam klimatických zmien, k uzneseniam, ktoré sa vzťahujú na rokovania vo formácii COP. To je teda bod 18. Potom sú ešte dva no, mm, zmenené body ohľadom humanitárnych otázok. E, a to v bode 19 týka sa situácie v pásme Gaza Isto si všetci uvedomujeme, že e, tam e, neustále sa niečo deje a rovnako tak bod 20 e, ide o humanitárnu situáciu a nútené presídlovanie vo Venezuele a e, v krajinách v okolí. Takže televízia nám pravidelne prináša informácie o dianí v pásme Gazi, ako aj vo Venezuele. Teda sú to aktuálne veci a budeme sa tým zaoberať zajtra ráno. Súhlasíte s programom tak, ako bol navrhnutý, aj s týmito troma zmenami? Ďakujem. Možno ho považovať za schválené. E, oznámenie z mojej strany. Budúci týždeň máme každoročné stretnutie medzi e, poslancami EP a e, vedúcimi delegácií EÚ. Bude sa to konať v útorok 4. septembra popoludní. Tohto roku na našom stretnutí sa chceme venovať postoju EÚ e, k otázke e, multilaterálnych reakcií na rôzne globálne výzvy, či už ide o systémy otvorenej ekonomiky, problematiku klimatických e, zmien, migráciu, mier a bezpečnosť. My vieme, že my vieme, že v konečnom dôsledku USA neprijali to záverečné uznesenie. Vieme, že e, bolo rokovanie e, medzi tými dvoma hlavnými partnermi USA a Izraeli. Takže spolu s Claude More, ktorý je predsedajúcim výboru LIBE, budeme e, viesť toto stretnutie a mm, naše stretnutie sa má týkať zvládnutie migrácie aj v kontexte EU e, globálneho kompaktu OSN. Toto stretnutie sa bude konať v, sa bude konať v APS 3G3 medzi 15.45 a 17.15. Program mal byť rozposlaný e-mailom včera, opýtam sa, svojho týmu No predpokladám, e, že e, toto podujatie, ktoré sa má konať budúci týždeň, e, má zaujímavý program, určite dostanete informácie a je to veľmi zaujímavé pre našich veľvyslancov, aby skutočne mali predstavu, aby sme mali spoločnú predstavu o dianí Bod číslo 3, to sú rozhodnutia koordinátorov. Ide o e, výstupy zo zasadnutia koordinátorov 11. júla 2018. Máte e, podrobnosti vo vašich spisoch, možno ho považovať za schválené. Ďalej schválenie zápisnice zo zasadnutia 16. 17. maja a 25. júna. Túto zápisnicu tieto zápisnice máte po e, svojich zložkách. Nech sa páči, ak máte pripomienky do konca nášho zasadnutia, ich e, predložte sekretariatu. Inak ich budeme považovať za schválené, takže e, máme tu e, zástupcov komisie. Má komisia nejaké vyjadrenia? Vítajte po e, letnej prestávke a zrejme táto skutočnosť je, je odrazená aj v skutočnosti, že nemáte žiadne oznámenia. Môžeme e, prejsť rovno na elektronické hlasovanie. Dúfam, že všetci ste si doniesli kartičky na hlasovanie a máme dve témy na hlasovanie a má tri rôzne hlasovacie harky. Prvý bod je bod 6, využívanie globalizácie, obchodné aspekty. E, spravodajcom je Kristián e, Dan Preda, to je e, spravdajca pre toto stanovisko za DV. Bogdan takisto nemá žiadne e, vyjadrenie, preto môžeme rovno prejsť k hlasovaniu. Bod číslo 6, využívanie globalizácie, obchodné aspekty. Máme viacero kompromisných návrhov. Začneme kompromisným návrhom 1 za, proti. Zdržali sa, schválené. Pozmenujúci návrh 5 za, proti. Zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 2 za, proti. Zdržali sa. Elektronicky zahlasujte. Kompromis číslo 2. Končíme hlasovanie. Schválené. Pozmenujúci návrh 9 za, proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Kompromis 3 za, proti. Zdržali sa. Schválené. Pozmenujúci návrh 11 za, proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 14 za, proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 16 má dve časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, schválené. 19, dve časti, prvá časť za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Druhá časť e, tým pádom vypadáva. 24 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 25 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Niečo sme preskočili, len sa chcem uistiť, niečo sme preskočili, niečo mi tu naznačujú z môjho týmy. A po pozmeňujúcom návrhu číslo 10? Prepačte, musíme hlasovať na prvej strane hlasovacieho hárku mali sme hlasovať aj o druhej časti e, desiatky. Prepačte, prehliadla sa tom. Druhá časť desiatky. Za. Proti. Zdržali sa. Elektronicky prosím zahlasovať. Druhá časť. Hlasovanie končíme. Schválené. Môžeme sa vrátiť tam, kde sme skončili. Sme na tretej strane. Kompromis 5 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Ústne pozmeňovací návrh 1 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Ďalej to vypadáva, vypadáva až kompromis 6 za, proti, držali sa, schválené. 35 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 36 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 38 za, proti, zdržali sa, Elektronicky zahlasujte. 38. Každý už hlasoval. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 39 v dvoch častiach. Hlasujeme za prvú časť 39, kto je za, proti, kto sa zdržal. Schválená druhá časť 39, kto je za, proti, kto sa zdržal. Neoveríme druhú časť 39. Hlasujte elektronicky, prosím. Končím hlasovanie. Schválené. Teraz 40 za, proti, zdržiavajú sa zamietnutá. 42 za, proti, zdržiavajú sa prijatá. Kompromis 7 za, proti, zdržiavajú sa prijatí. 46 za, proti, zdržiavajú sa zamietnutí. 47 za, proti, zdržiavajú sa zamietnutí. Kompromis 8, kto je za, proti, kto sa zdržiava, schválený. Teraz prechádzame na druhú časť kompromisu 8. Vidíte po tom bloku? vytmavenom. Hlasujeme za tú časť, druhú časť kompromisu 8. Vidíte ju všetci? Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Overíme si to elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Je to schválené, ale len tak, tak. 51 za, proti 51 za, proti, zdržiavajú sa, schválená. Overíme? Overíme 51. Elektronicky hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Naozaj to prešlo. 52. V dvoch častiach hlasujeme za prvú časť proti. Zdržiavajú sa schválená. Za druhú časť proti. Zdržiavajú sa zamietnutá. Prechádzame na 56 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržiavajú sa. A prepačte, ospravedlňuje sa predsedajúca. Najprv hlasujeme o kompromise 9. Kto je za, proti, kto sa zdržiava? Prešiel. A teraz prechádzame. 56 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, kto sa zdržiava? Schválená. Druhá časť, 56, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava. Overíme si druhú časť 56 Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie a je to zamietnuté. 57. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovanie? Zamietnuté. 58. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 59. Za. Proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 60. Za. Proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 61. Za. Proti. Kto sa zdržiava? Overíme si 61 elektronicky. Hlasujte, prosím. Zdalo sa mi, že to prešlo, ale... Áno, končím hlasovanie. Schválené. 62. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Overíme si 62 elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa schválení. To je všetko? Áno, takže hlasujeme o takto pozmenenom texte. Stanoviska hlasujte prosím, nech sa páči elektronicky. Končím hlasovanie. A toto stanovisko prešlo. Naozaj veľkou väčšinou blahoželáme pánu Predovi. Od, od, oznámte mu toto poďakovanie, prosím vás. Prechádzame na rozpočet. Rozpočet v dvoch častiach. Máme tu najprv zoznam podrobností a potom uznesenie. Začneme pozmenujúcimi návrhmi a Arne Litz dostáva slovo spravodajca. Nech sa páči, Arne. Ďakujem pekne, Linda, kolegyne, kolegovia. Dúfam, že ste mali krásne leto. Boli sme v OSN pri príležitosti rozhovoru o trvalo udržateľných cieľoch a mnohí ocenili, čo robí Európsky parlament, aj čo sa týka klímy a cieľov Takže bolo to silný signál. Ďakujem všetkým za veľmi dobrú spoluprácu pri tejto téme rozpočte. Bolo to naozaj hladké na počudovanie, keďže bolo leto. Pri, tej príležitosti, pri tejto príležitosti by som tiež chcel poprosiť po, o podporu humanitárneho projektu pre Turecko, aby ste nehlasovali proti. Ja som poslal e-mail tieňovým spravodajcom, aby som vysvetlil, prečo DV by malo vyslať takýto silný signál v súvislosti s humanitárnou pomocou. Ďakujem, že budete hlasovať za túto pomoc Turecku. Prechádzame na hlasovanie, hovorí pani predsedajúca. Začíname pozmeňujúcimi návrhmi. Budem vám čítať iba čísla, inak by to bolo komplikované. Takže 5, 5, 6, 2, kto je za? Proti, zdržiavajú sa. Prešlo to. 5, 5, 5, 2, kto je za? Proti, zdržiavajú sa. Prešlo. 5, 5, 5, 3, za, proti, zdržiavajú sa. Prešlo to. 5, 5, 5, 6, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania schválené. 5, 5, 5, 7, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania schválené. 5, 5, 6, 6, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania schválené. 5, 5, 7, 8, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté. 5, 5, 6, 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania? Overíme si to elektronické. Nech sa páči. 5, 5, 6, 1. Guerrero, Frunzulika, Neuchel. Hlasujte, prosím. Ak každý už hlasoval, končím hlasovanie a prešlo to. 5, 5, 6, 3 za, proti, zdržiavajú sa, schválené. 5, 5, 5, 9 za, proti, zdržiavajú sa, schválené. 5, 5, 6, 5, za, proti, zdržiavajú sa, schválené. 5, 5, 7, 6, za, proti, zdržiavajú sa, zamietnuté. 5, 5, 6, 0, kto je za, proti, zdržiavajú sa, schválené. 5, 5, 6, 8, kto je za, proti, zdržiavajú sa, schválené. 5, 5, 5, 8, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava. Schválené. Um, 7. kto je za? Proti? Kto sa zdržiava? Overíme si to elektronicky. Nech sa páči, hlasujte. No, it is rejected, yeah. Zamietnuté. Končím hlasovanie, ale je to jasné, že to je zamietnuté. 5, 5, 6, 4, kto je za, proti, zdržiavajú sa, schválené. 5, 5, 7, 5, za, proti, zdržiavajú sa, schválené. Ústne predložený pozmenujúci návrh. Pán Pejon. Kto je za? Je tu námietka voči tomuto ústne predloženému návrhu, takže nebudeme hlasovať. Ideme hlasovať o ďalšom riadku. 5550, kto je za? Proti? Kto sa zdržiava? Overíme 5550 elektronicky, nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Schválené. 5573. Kto je za? Kto je proti? Zdržiavajú sa? schválené. 5, 5, 7, 4 za, proti, zdržiavajú sa, schválené. 5, 5, 7, 2 za, proti, zdržiavajú sa, schválené. 5, 5, 7, 0 za, proti, zdržiavajú sa, schválené. 5, 5, 6, 9, kto je za, proti, zdržiavajú sa, schválené. 5, 5, 5, 1, kto je za, to je proti, zdržiavajú sa. Toto si overíme elektronicky, nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Schválené. 5, 5, 6, 7 za, proti, zdržiavajú sa. To je schválené. Takže koniec pozmenujúcich návrhov. Prechádzame k uzneseniu samotnému. Začneme hlasovať. Jednotka za, proti, zdržiavajú sa. Schválená dvojka za, proti, zdržiavajú sa. Schválená trojka, za, proti, zdržiavajú sa. Trojku overujeme elektronicky. Nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Schválené. Štvorka za, proti, zdržiavajú sa. Schválené. Peťka za, proti, zdržiavajú sa. Schválené. Šestka za, proti, zdržiavajú sa. Schválené. Sedmička za, proti, zdržiavajú sa. Zamietnuté. Osmička za, proti, zdržiavajú sa. Overíme si osmičku. Začíname hlasovať. Končíme hlasovanie. Schválené. Deviatka, kto je za? Proti? Zdržiavajú sa. Hlasujme elektronicky o tomto pozmeňujúcom návrhu 9. Nech sa páči. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Desiatka za, proti, zdržiavajú sa zamietnutá. Jedenáctka za, proti, zdržiavajú sa. Overíme si jedenáctku elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Prešlo to. 12 za, proti, zdržiavajú sa schválená. 13 za, proti, zdržiavajú sa. Overíme 13 elektronicky. Nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Schválené. 14, kto je za, kto je proti, zdržiavajú sa. Schválené. 15, kto je za, proti, zdržiavajú sa. Overíme si 15. Hlasujte, prosím. Všetci hlasovali? Schválené. 16. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 17. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? 17 overíme elektronicky. Nech sa páči. Ľudia tu mávajú rukami celý čas, tak ma to zmiatlo. Takže 17 elektronicky. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 10, 10. Hm. 18. Kto je za? 18. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava? Schválená. Nine. 19. Kto je za? Proti zdržiavajú sa schválená. 20. Za. Proti zdržiavajú sa schválená. 21. Za. Proti zdržiavajú sa schválená. 22. Za. Proti zdržiavajú sa schválená. 23. Za. Proti zdržiavajú sa. Overíme si 23. Nech sa páči, hlasujte. Každý hlasoval? Končím hlasovanie. Schválené. 24 za, proti, zdržiavajú sa. Schválené. 25 za, proti, zdržiavajú sa. To je asi zamietnuté, ale overíme elektronicky. Nech sa páči, hlasujte. Hlasovanie končí a je to zamietnuté. 26. Kto je za? Proti? Zdržiavajú sa schválené. 27. za? Proti? Zdržiavajú sa schválené. 28. za? Proti? Zdržiavajú sa. Overíme 28. Hlasu, hlasujte prosím. Hlasovanie končí a schválené. 29. Kto je za? Kto je proti? Zdržiavajú sa. Overíme 29 elektronicky. Hlasujte, prosím. 29. Hlasovanie končí. Schválené. 30 za, Chcete niečo povedať? Nie som si istá, ale pri 16 som sa asi pomýlila. Je to 17? Ja som hlasovala inak. Mohla by som poprosiť. Na plenárke je možné zmeniť hlasovanie. Vo výbore sa to nedá. Ak je raz hlasovanie uzavreté, prepačte, nie je žiadny mechanizmus na takúto opravu, na takéto korigovanie vo výbore. Raz sa hlasuje a tým je to uzavreté. Mohli by ste na plenárke sa pokúsiť alebo dať tam nejakú poznámku počiaru, potom k písomnému vyjadreniu, ale inak sa to nedá. Je mi to ľúto. Nemôžeme to zmeniť. 30. Hlasujeme. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Overíme elektronicky. Nech sa páči, hlasujte o 30. Hlasovanie končím. Schválená 30. Raz človek vyhrá, raz prehrá. 31. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Overíme 31. Elektronicky. Nech sa páči, hlasujte. Je to úplne jasné. Končím hlasovanie, je jasné, že to je schválené. 32, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovanie Schválené. 33, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovanie Schválená. 34 za, proti, zdržiavajú sa. Schválená. 35 za, proti, zdržiavajú sa. Schválené. 36 za, proti, zdržiavajú sa. Overíme 36. Nech sa páči, hlasujte elektronicky. Končím hlasovanie. Schválená. 37. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdrieva hlasovania? Schválená. 38. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdrieva hlasovania? Schválená. 39. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdrieva hlasovania? Schválená. 40. Za proti, kto sa zdržiava hlasovania schválená, 41 za, proti, kto sa zdržiava. Overíme 41 elektronicky, zdá sa mi, že je zamietnutá. Hlasujte prosím. Končím hlasovanie. Zamietnutá. 42 za, proti, zdržiavajú sa za. Prijatá. 43 za, proti, zdržiavajú sa. Overíme 43. Nech sa páči, hlasujte elektronicky. Každý hlasoval? Tak, je to schválené. Hlasovanie končí. 44 za, proti, zdržiavajú sa, schválená. 45 za, proti, zdržiavajú sa, schválená. 46 za, proti, zdržiavajú sa, schválená. 47 za, proti, zdržiavajú sa, schválená. 48 za, proti, zdržiavajú sa. Overíme 48. Hlasujte, prosím. Elektronicky. Hlasovanie končí. Skončilo. Schválené. 49 za. Proti. Zdržiavajú sa. Schválená. 50 za. Proti. Schválená. A 51 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Teraz hlasujeme o takto pozmenenom texte. Elektronicky prosím. Nech sa páči, hlasujte. Menovité elektronické hlasovanie. Už každý hlasoval? Každý, kto chcel? Končím hlasovanie. Tento text je schválený veľkou väčšinou, prevládajúcou väčšinou. Ďakujeme, Arne. A toto je koniec hlasovania pre dnešné ráno. Veľmi pekne vám ďakujem. Okay, colleagues, if those... Kolegovia, tí, ktorí chcú odísť, nech sa páči, ale e, my chceme v tejto sále prejsť do ďalšieho bodu a to je bod číslo 8. To sú nekalé obchodné praktiky vo vzájomných vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci. Tí, ktorí chcete opustiť tento priestor, urobte tak a pokračujte v diskusii mimo tejto sály, prosím. Bod číslo 8 e, je stanovisko pre výbor Agri a ja som spravodajkyňou v tomto bode. O čo tu ide 12. apríla E, začnem takým mojim úvodným stavom a potom e, ako predsedajúca a potom prejdem do úlohy spravodajkyne. 12. apríla 2018 komisia predložila návrh e, smernice ohľadom nekalých obchodných praktík vo vzájomnom obchodnom styku v potravinovom dodavateľskom e, reťazci a v podstate ide o to, aby bol e, zavedený e, spravedlivejší priestor predovšetkým pre malé a stredne veľké potravinárske subjekty v rámci EÚ aj mimo EÚ práve títo menší polnohospodári a polnohospodárske podniky sa stiažujú, že tie veľké obchodné reťazce neprimeraným spôsobom tlačia na prvovýrobcov aby znižovali ceny a uplatňujú rôzne nekalé praktiky. Čiže nekalé pre, mm, obchodné praktiky pretrvávajú už roky v potravinovom dodavateľskom reťazci. V mnohých členských štátoch prijali vnútroštátnu legislatívu, ktorá má chrániť prvovýrobcov, ale nemáme zatiaľ taký koncepčný celoeurópsky postoj. No a už viacero rokov sa hovorilo o tom, že treba niečo prijať v tomto zmysle na úrovni EÚ. 1. oktobra budeme hlasovať o návrhu výboru Agri v tejto oblasti. Prečo DV vypracovalo stanovisko? Je to z toho titulu, e, že e, e, no, polnohospodári aj mimo EÚ v rozvojových krajinách dodávajú svoj tovar do EÚ a chceme, aby ten návrh smernice sa vzťahoval aj na polnohospodárov mimo EÚ. Teda rozhodne je to téma relevantná aj pre náš výbor DV. A teraz eh, si eh, eh, sa presúvam do pozície spravodajkyne. Myslíme si, že komisia urobila veľmi dobre, že pri, vypracovala takúto smernicu a my vítame, že vo svojej smernici sa dotýkajú aj farmárov polnospodárov mimo EÚ. A to je veľmi dôležitý aspekt, nehľadieť len na to, čo sa deje v rámci hraníc EÚ, ale aj mimo toho tá správa e, Agri e, podporuje túto líniu. Ak sú iné štandardy mimo EÚ, tak je to také pokušenie pre e, tie dodavateľské reťazce nadnárodné spoločnosti, aby brali tovar mimo EÚ, kde povedzme sú štandardy laxnejšie v porovnaní s EÚ. Vo svojich pozmenujúcich návrhoch sa snažím o harmonizáciu zásad v rámci EÚ a predovšetkým tlačím na to, aby systém vynúcovania, uplatňovania existujúcej legislatívy bol dôslednejší. My vieme, že v tom e, pokrivkávame e, a v podstate mnohí polnohospodári e, nemajú na výber, majú len jedného odberateľa alebo len jedno miesto e, predaja. A e, mojou snahou je to, aby organizácie, ktoré zastupujú polnohospodárov, boli aj styčnými miestami pre zozbieranie stiažností, pre konanie v prospech polnohospodárov. Išlo mi teda o to, aby aj kolektívne organizácie mohli konať v mene farmárov. To je veľmi dôležité práve pre tie drobné subjekty. Mám 8 pozmenujúcich návrhov a všetky sa týkajú toho, čo som práve povedala. V zásade súhlasím s tou hlavnou líniou e, stanoviska Agri. Teraz tieňového spravodajcu poprosím. Kto sa chce vyjadriť? Hlasí sa niekto. Maria Hojbuch? Myslím si, že ona skutočne e, tá najkompetentnejšia sama je aktívna v polnohospodárstve. Ďakujem pekne. Áno, táto téma sa ma aj bytosne týka. Ja som tieňová spravodajkyňa pre túto tému vo výbore Agri. A ja e, skutočne to vítam, rovnako ako e, vy, Linda, tú skutočnosť, že komisia sa venuje nekalým praktikám nielen v rámci EÚ, ale aj E, venuje sa situácie e, výrobcov, prvovýrobcov mimo EÚ, e, ktorí teda mm, majú svoje podniky mimo EÚ, ale dodávajú EÚ ide aj o tému spravodlivých primeraných cien. Aj v tých rozvojových krajinách polnospodári si predsa zaslúžia mať férové ceny. A pre mňa je veľmi dôležité to, aby výrobcovia v rozvojových krajinách mali možnosť, reálnu možnosť, nielen teoretickú možnosť, e, presadzovať svoje práva a mali na to mechanizmy. Myslím si, že to je aj úlohou nášho výboru DV venovať pozornosť tomu, ako, akou cestou, akým spôsobom, aké sú mechanizmy k dispozícii e, aj tým malovýrobcom, aby skutočne neboli tí malovýrobcovia odkázaní len sami na seba jednotlivo, aby mohli vlastne presadzovať svoje práva aj prostredníctvom kolektívnych organizácií. No a musí byť aj jasno, aby ako jasno v tom, ako e, tí drobní polnohospodári mimo EÚ, ako môžu presadzovať svoje práva alebo dovolávať sa svojich práv v EÚ. E, spra- e, e, spravodajco Kastrov vo výboru Agri navrhol viacero E, prvkov aj e, v prospech európskych polnohospodárov. Musíme si uvedomiť, že pre výrobcov mimo EÚ už mnoho rokov sa nič neurobilo a to je práve našou úlohou, nášho výboru, ako pomôcť polnohospodárov v tých rozvojových krajinách. Stále hovoríme o boji proti chudobe a práve si myslíme, že toto je kľúčom k úspešnému ťaženiu proti chudobe, ak obhajíme ich práva. E, e, za, môj, e, za našu stranu skutočne plne podporujeme vašu líniu, pani Even. Je dôležité, venovať pozornosť napríklad e, e, kancelárka e, nemecká navštívuje počas týchto dňu Afriku, dnes myslím, že je v Senegale, čo tiež je dôkazom toho, že ide o veľmi dôležitú tému. Mám jednu technickú otázku. Snaď by bolo možné mať, mať termín budúci týždeň a nie v piatok trošku to posunúť, e, e, tak by sme postihali lepšie. Zatiaľ je termín na mhm. pripomienkovanie piatok, keby ste nám mohli pridať zo pár dní. Musíme hlasovať včas pre e, hlasovanie v Agri a Agri hlasujú 1. oktobra, to je už čoskoro. Už je dnes streda, uvedomujem si, je to o 12. alebo o 5. v piatok? Je to o 6. v piatok. Nie je to o 12. Nevie, nie, nem, nemôžem to e, posúvať, pretože veci sa musia ešte preložiť. Dobre, skúsil som, nevyšlo mi to. Prepačte. Pán Šachauser, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Od momentu, keď máme jednotný trh aj menu, tak sme vlastne vtiahnutí do procesu globalizácie, kde takéto centrálne nákupy mm, získavajú väčší význam a celosvetové alebo európske zakázky fungujú a my nemáme reguláciu, ktorá by bola identická. Takže eh, by bolo dobre si položiť otázku. Ja túto tému veľmi dobre poznám, pretože som sa venovala otázke eh, zavedenia siete Intermarše v Polsku alebo aj v Rusku. Je to téma, ktorej sa treba venovať a my by sme si mali položiť otázku, či jednotný trh, globalizácia, konkurencia, čo najnižšie ceny, slúžia záujmom národov, štátov, ale jednotlivých skupín a predovšetkým farmárov. Farmári musia čeliť globalizácii a konštatujeme, že jediný spôsob, ako môžu prežiť v takomto systéme, je na lokálnej úrovni spracovávať výrobky a predávať ich lokálne. A preto je potrebné sledovať, ako bojovať proti fenoménom e, cena, čo najnižšia e, cena za akýmkoľvek spôsobom, pretože v konečnom dôsledku za to platia tí výrobcovia, farmári. A ide o to, aby oni mohli prežiť a potom ešte veľmi často prichádza konkurencia, pretože e, došlo k k dohode. Dohodli sa medzi sebou jednotlivé firmy, takže oni ešte museli stiahnuť svoje náklady. Takže otázka je, ako môžeme podporovať, eh, podporovať lokálne, eh, lokálne hospodárstvo, lokálnu výrobu a to, aby ľudia mohli alebo výrobcovia mohli distribuovať lokálne Ďalšia vec, privilegované dohody. Ja som proti voľnej výmene v tom zmysle, že my by sme mali pokrako- pokračovať v privilegovaných dohodách s našimi africkými e, kolegami a mali by sme podporovať také sektory ako Fairtrade, káva alebo e, Fairtrade dopestované banány a podobne, takže mali by sme ísť touto cestou. A otázka je, ako čeliť globalizácii a ako e, sledovať tiež, či globalizácia jednotný trh, ako vedú k centralizácii a ako istým spôsobom aj ničia naše hospodárstvo. A preto ako ísť cestou, aby sa nám podarilo podporiť lokálne hospodárstvo. Áno, pravdou je to, že veľa hovoríme o Afrike, o zamestnanosti v Afrike aj pre mladých ľudí. Ak chceme e, ľudia zostali v Afrike, aby obrábali e, a aby boli polnohospodári, tak musia sa, musia byť schopní sa uživiť z tej polnohospodárskej činnosti. Čiže skutočne treba eh, veci vnímať tak širšie, nevychádzať len z najnašej, najnižšej ceny. Ja som venovala už veľa práce počas ostatných rokov eh, ako to vyzerá s cenami banánov a viem, že bola aj taká grafická grafická reprezentácia, bol nakreslený banán a e, aké, aký kúsok z toho ceny banánu dostávajú tí výrobcovia. E, dokonca e, boli, bolo aj jedno obdobie, kedy sa banány zasielali do Európy a v Európe boli balené. A vlastne tá cena balenia bola potom prenesená spätne na prvovýrobcov v Afrike, čiže bola externalizovaná. Je veľmi dôležité, aby aby sme venovali mm, pozornosť e, Afrike. Kto sa ešte hlási? Európska komisia. Pán Rudy Mögele. Musím si nasadiť okuliare, prepačte, aby som presne z DG Agri z generálneho riaditeľstva pre polnohospodárstvo. Prepačte, ak som vám skomolila meno. tak pán Megle z DG Agri. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Je to poprvý raz, čo som prítomný vo vašom výbore, preto sa chcem predstaviť. Som zástupca generálneho riaditeľa v DG Agri, som zodpovedný za tento návrh. Dovolte mi začať tým, že poďakujem výboru a vám osobne ako spravodajkyni. Ďakujem vám za podporu, ktorú vyjadrujete vo vašom návrhu stanoviska. Spolupráca nad týmto návrhom bola extrémne ťažká, trvalo to veľmi dlho a sme radi, že napokon sa nám podarilo predložiť tento návrh. Naozaj nám záleží na zásadách tohto návrhu a veľmi dúfame a mám pocit, že výbor DG Agri zdieľa názor, že politicky by sa to dalo presadiť do konca roka, ak by to tu prešlo, a aby to bolo uverejnené v oficiálnom vestníku do konca mandátu tohto parlamentu. Myslím si, že by to bol veľký úspech. To tiež znamená, že sa musíme pokúsiť nepreťažovať čln, metaforicky povedané. To znamená, že by sme mali uzavrieť rokovania čím skôr, do konca roka ideálne. Čím viac vecí položíme na stôl, na diskusiu, tým ťažšie bude uzavrieť tieto rokovania úspešne. E, myslím si, že tie záležitosti, o ktorých hovoríte vo vašom návrhu stanoviska, sú skôr praktickej povahy. Napríklad informovanie možných adresátov v prípadných krajinách, e, o prípadných pravidlách v jednotlivých krajinách, aké sú harmonizované pravidla v Európskej únii a podobne. My zdieľame vaše ciele, súhlasíme s nimi. Na druhej strane by sme tiež radi nevytvárali nadbytočnú byrokraciu. Takže otázka znie, v legislatívnom procese a v trialógu treba si položiť otázku, do akej miery treba špecifické pravidla priamo v smernici a do akej miery by sme ich mohli vložiť napríklad do neformálnejších ciest, e, spôsobov, do informačných e, kanálov, napríklad agentúr alebo komisie, neformálnym spôsobom, napríklad tak, ako to je pri sieti, kedy ide o hospodárskú súťaž a DG Komp a jednotlivé členské štáty úzko spolupracujú pri týchto informovaniach o podrobnostiach. Takto by to mohlo byť aj tu. Ďalej tu je otázka, kto by sa mohol stiažovať, kto by mohol podať stiažnosť, kto by mal mať nárok. Na podanie stiažnosti sú tu rôzne organizácie, ktoré by mohli mať záujem o to byť v pozícii, že môžu podať stiažnosť. Mali by sme ale dospieť k tomu, že by pravidla boli rovnaké pre všetkých, aby sme sa vyhli tomu, že sa niekto roz, rozhodne zorganizovať nejakú stiažovaciu kampaň. Takže treba lepšie zadefinovať e, pojem záujmové skupiny alebo strany, ktoré majú záujem byť členom byť stranou sporu. Ďalej chcem hovoriť o rozvojových krajinách. Čo tu navrhujeme, je súčasť spoločnej poľnohospodárskej politiky a má to vychádzať z článku 43 zmluvy o Európskej únii. V tomto kontexte si treba uvedomiť, že to je iba jeden komponent širšej stratégie, pri ktorej pomáhame poľnohospodárom posilniť ich stanovisko, aby mohli naozaj rokovať v potravinovom reťazci. Chceme podporiť poľnohospodárov, aby mohli lepšie spolupracovať v rámci kooperatív a rozličných organizácií pre poľnohospodárov a spotrebiteľov, aby ich pozícia bola silnejšia. Máme tu výnimky z pravidel pre hospodárskú súťaž. To pred niekoľkými mesiacmi navrhlo sa v rámci omnibusu tieto výnimky a dúfajme, že to bude možné prakticky aplikovať v členských štátoch EÚ. A tretia vec, o ktorej chcem hovoriť, je, že chceme zakázať neférové obchodné praktiky a chceme vytvoriť e, lepšiu transparentnosť cien v rámci potravinového reťazca. Potrebujeme na to dodatočné posúdenia vplyvu. Hádam, do konca roka prídeme k, s konkrétnejšími návrhmi. Viem, že to nie je veľmi presné, čo som teraz povedal. Je to skôr širšia stratégia s rozličnými komponentmi, ktoré treba ešte rozpracovať. Tešíme sa, že sa začne legislatívny proces, že bude trialog s parlamentom a radou a v rámci neho to zvládneme, dúfajme do konca roka a že sa to príjme ešte v rámci súčasného mandátu parlamentu. Sme vďační za všetku podporu, ktorú nám budete schopní poskytnúť v tomto kontexte. Je nám, bolo by nám veľmi ľúto, keby sme prišli o toto, túto príležitosť časovú ukončiť to, završiť to. Bola by škoda, keby sme to museli znova otvárať po voľbách na novo. Ďakujem ešte raz za vašu pomoc a za to, že zvážite všetky naše poznámky a zapracujete ich. Ďakujem, predsedajúca. Je veľmi dôležité, aby sme sa dohodli ešte počas tohto mandátu. Už to dlho trvá. Pamätám sa, že ešte pred dvoma mandátmi, dve, dva, dve parlamentné obdobie dozadu sme začínali Jednotlivé vlády vytvárali tlak, e, do toho prišla národná legislatíva, potom praktiky, ktoré boli svojou povahou nelegislatívne, potom prišli do toho harmonizačné úsilia. Naozaj dúfam, že už teraz sa dopracujeme k výsledku. Teraz konkrétne k niektorým problémom. V trialógu by sme si mali e, povedať, ako členské štáty budú spolupracovať s rôznymi agentúrami a ako diskutovať o praktických otázkach. Ale ja tu mám jednu otázku. Z výboru Agri zaznelo, že v potravinovom reťazci napríklad kvety, ktoré prichádzajú na trhy Európskej únie, ale môžu, môže ísť aj o druhy múky. Ide tu teda iba o poľnohospodárske produkty alebo aj iné produkty ako poľnohospodárske? Je to veľmi konkrétna otázka. Diskusie, ktoré sa odohrali za ostatných 10 rokov, sa sústredovali len na potravinový reťazec. Tam sa totižto objavujú problémy. Predovšetkým tam. len v Com agri, ale aj inde na iných platformách sa objavujú otázky pod e, článkom 43, napríklad kvety alebo isté tkaniny, napríklad bavlna by mohla byť taká tkanina, ktorá by tiež spadala do tejto oblasti. Musíme to preskúmať. Podľa mňa to závisí od toho, či naša analýza ukáže, či jednotliví aktéry majú istý vzťah medzi sebou a vzťah potravinovému reťazcu. Myslím si, že právnicky by to nemusel byť problém. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsedajúca. Ďakujem kolegyne, kolegovia za vašu podporu. Dúfam, že sa nám podarí túto legislatívu uzavrieť. Je to dôležité pre verejné pochopenie tejto témy pre spotrebiteľov, konzumentov. Čiže dátum lehota 31. augusta na poludne, to je piatok, nie, nie 6 hodín, 6 hodín v piatok a na nasledujúcom zasadnutí nášho výboru sa tým budeme zaoberať. Ďalej tu máme bod 8. To bol bod 8, uzavrali sme ho, teraz prechádzame na bod 9. Bod 9 súčasný stav vykonávania núdzového trastového fondu Európskej únie pre Afriku. Tí, ktorí chcete odísť, poprosím, odíďte potichu. Kolegyne, kolegovia, viete, že máme trastový fond v EÚ pre Afriku. V novembri 2015 sa tento fond vytvoril. Máme správu z vlastnej iniciatívy spred niekoľkých rokov. Ignacio Corral eh, ju vypracoval. A takisto máme pracovnú skupinu k migrácii. Eli Schlein je predsedajúcim, predsedajúcou. Ten, tento trastový fond už funguje. Máme tu strategickú e, radu, ktorá ho vedie, Ignacio Corao e, vie podrobnosti. Ďalšie stretnutie je 17. septembra a máme aj dve misie, kedy budeme kontrolovať, ako sa tento núdzový trastový fond vykonáva. V Afrike prvý v Senegali február a Uganda v máji. Uvidíme teda trastový fond e, naozaj ako to funguje v praxi. Je to kontroverzná záležitosť, možno Ignácio nám povie viac. Tento rok chcem vám pripomenúť, že Trastový fond dostal príspevok 500 miliónov z EDF, Európskeho rozvojového fondu. Parlament vykonáva dohľad nad EDF e a nad tým, ako sa vynakladajú finančné prostriedky. Európska rada tiež má k tomu, čo povedať. A celkovo úloha Trastového fondu je e, distribuovať prostriedky EDF vložilo 2,8 miliardy eur a súčasný stav je 3,5 miliardy, pretože DCI takisto vložilo prostriedky 700 miliónov, takže celkovo EÚ vložilo do trastového fondu 3,5 miliardy. Ako si pamätám, pôvodná myšlienka bola, že financovanie z EÚ e, bude vyššie ako financovanie z jednotlivých členských štátov, ale členské štáty prispeli iba sumou 27 miliónov eur. To je naozaj veľmi nízke percento. Manuel, neviem, či ty vieš vypočítať, aké percento je 27 miliónov z 3,5 miliardy. Naozaj je to minimum, čo prišlo z členských štátov EÚ. Ignacio Koral dostane slovo, on vie viac podrobností, čo sa deje v strategickej rade. Vy ste tam boli, Ignacio, nech sa páči, máte slovo. Ale až o chvíľu začneme najprv príspevkami z EDF, Commission, DD z DGDF. Máme tu Marko Krajbík. Neviem, či som to vyslovila dobre. Krajbich alebo Kribik z komisie, z generálnych riaditeľstiev. Mám tu, máme tu teda dvoch ľudí, ktorí nám povedia o tom, koľko sa prispelo do EDF, z EDF do tohto núdzového trastového fondu. Prispelo sa, pretože máme ďalšie projekty, ktoré čakajú na uskutočnenie. Je zaujímavé dozvedieť sa, či odkiaľ vlastne plynú peniaze do EDF, keď EDF potom posiela ďalej peniaze. Sú tie peniaze, ktoré zostali navyše, tie ste neminuli na niektoré iné programy, alebo ako to funguje? Neviem, kto bude prvý, pán Vechse z DGDF. -ko? Ďakujem pekne. Urobím rýchlu prezentáciu o tom, ako sa tento fond realizuje, aplikuje. Mám 3,9 miliardy eur ktoré boli venované tomuto, alebo taký 3,9 miliard išlo do tohto fondu. 3,5 je z rozpočtu a z Európskeho rozvojového fondu a 439 miliónov z členských štátov, pokiaľ ide o percentá 71% je z rozvojového fondu, 17 z rozpočtu komisie, hlavne z DCA a NEI a 11 e od členských štátov. Takže tých 10 sme prekročili. E, je to otázka, či vidíte ten pohár poloplný alebo poloprázdny. A možno ide o to, aby sme žiadali od členských štátov, aby do trastového fondu prispievali viacej 4 miliardy eur, e, to je 165 programov, to je asi 3,16 miliárd. Je tam asi 900 tisíc, ktoré ešte myslím, 800 pravuje sa rečník, ktoré ešte treba e, stanoviť, určiť. Je to asi 300 kontraktov. Je to teda veľká výzva, ostáva tam ešte niekoľko vecí, ktoré treba vyriešiť, ale ale nechceme robiť výnimky eh, v niektorých pravidlách, ktoré sa týkajú kvality eh, zmluv so subjektami. Sú tam tri zložky. Z tých 3,15 miliardy to prerozdelenie je, vidíte tie čísla, polovica ide do Čadu, tretina do Afrického rohu a taká menšia štvrtina do Severnej Afriky. Prečo? Tieto financie boli roz, rozhodnuté ich e, pridelenie v našom DG. Podstatná časť, e, ten veľký podiel e, ide na čát, pretože je tam obrovský počet migrantov z Líbie, a samozrejme, tento veľký počet migrujúcich stojí oveľa viacej ako e, to, čo treba pokryť návratom migrantov v Severnej Afrike. Vychádzajú zo situácie v Líbii, keďže veľmi často ide o subsaharských Afričanov zo Sahelu a zo západnej Afriky, tak ich reintegrácia je financovaná tiež z tej položky určenej na čat. Samozrejme chceme, aby bola čo najlepšia a najrýchlejšia kontrola realizácie, aby sme robili dobrý monitoring a hodnotenie. Správna rada stanovila 41 ukazovateľov a máme nástroj e, AGVO na reporting a vytvorili sme taký systém monitoringu a kontroly. Je to systém MLS, bude sa aplikovať na všetky tie tri zložky, Čad, e, Sahel, Severná Afrika a tak ďalej. E, pre Čad a Sahel e, to robí rovnaká firma a ide o to, aby sme sa dopracovali naozaj k výsledkom. Tie budeme kontrolovať. Nebudeme len sledovať to, akým spôsobom sa to kontrahovalo, platilo, realizovalo, ale zaujímajú nás výsledky ktoré sa dosiahli týmto trastovým fondom. Prvá správa o africkom rohu hovorí, že 2,4 milióny osôb e, mali podporu v základných službách z tohto fondu 20 tisíc poberateľov alebo 20 tisíc ľudí, 160 žien mali odborné vzdelávanie, 46 tisíc eh, migrantov, ktoré boli obeťami obchodovania s ľudskými bytostiami, tak dostávajú tiež financie zo zložky Africký roh a 2000 osôb poberá finančnú pomoc na vzdelávanie v súvislosti s migráciou. Takýto reporting neexistuje e, globálne. Snažíme sa podpísať dohodu, ale s OIM e máme veľmi dobrý pravidelný reporting, aby ste mali prehľad o číslach 41 tisíc osôb dostalo podporu v Saheli v západnej Afrike pri návrate z Líbie alebo na migračnej ceste, keď sa vracali zo svojich krajín. 41 tisíc osôb teda dostalo takúto podporu. 3200 dostalo psychologickú podporu, 4300 e, zásadnú sociálnu podporu a 5670 ekonomickú podporu v rámci partnerstva s medzinárodnou organizáciou máme aj ďalšie čísla, takže výsledky sú, sú k dispozícii a to všetko vďaka tomu systému, ktorý je monitorovaný vďaka 41 ukazovateľom. Je tam ten learning systém a je tam monitoring základných údajov. Potom máme klasický prístup monitoringu a hodnotenie, ktorý komisia aplikuje. To priebežné hodnotenie plus monitoring je to naplánované na rok 2018, ale výsledky budú až v 19., pretože ide o dosť dlhé hodnotenie, ale je to ten známy klasický monitoring ROM, a to je asi 40 krátkodobých hodnotení na rok 2018. Rovnako prebieha audit výkonnosti dvora auditorov a tam budeme mať výsledky koncom tohto roka. A posledná priesvitka, aby sme mali také predbežné výsledky globálne Dostali sme ich eh, z toho monitoringu AGVO. Ide o konsolidované výsledky pre tie tri zložky ČAT, Sahel, Severná Afrika. Eh, nejde tu len o migráciu, snažíme sa bojovať aj proti zločineckému systému napríklad v Nigerii boj proti zločinu, ide o záchranu osôb vo veľmi kritickej situácii v púšti na migračných cestách. 43 tisíc zraniteľných osôb dostalo pomoc pri ich príchode. Tieto čísla som už spomenul, ale aby ste mali aj teda ten globálny pohľad – Rok 2018 a 2019 sa budú venovať hlavne tomu, aby sme mali ehm, informácie o výsledkoch. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Pán Krajbik, Digini. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, Didie. Ja by som e, veľmi stručne poskytol prehľad, čo sa deje na severe Afriky, čo robí tam Trust Fund. Niekoľko čísel. Zatiaľ sa prislúbilo 554 milión eur, že sa vynaloží. Komisia z toho dala 466 miliónov. Mali sme operačnú schôdzu na začiatku júla, kedy sme mali tri programy spolu. Sa schválili programy na 9,5 milióna eur, kontrakty 50 prislúbených peňazí, asi 230 miliónov a vyplatené 80 miliónov. Ale musím povedať, že veľké platby v septembri a v oktobri už sú prichystané na um, uhradenie. Druhá vec, o ktorej chcem hovoriť, videli ste, že to, čo bolo prislúbené členských štátov EÚ, je asi 11 Na sever Afriky plinie viac, 348,3 milióna eur prislúbených z európskeho rozpočtu a 295 milióna z členských štátov EÚ. Všetko spolu to znamená, že na roky 2018 a 2019 nám ešte stále chýba 75 miliónov, máme už projekty, ale nové príspevky sa očakávajú z Európskeho nástroja susedstva 48 miliónov odtiaľ príde a ešte ďalšie prísľubené príspevky členských štátov EÚ by mali prísť. Ale 300 miliónov eur je zatiaľ k dispozícii a chýbajú nám prostriedky. Myslím si, že sa tu už odprezentovala sumár výsledkov, ktorý sme dosiahli a možno, čo sa týka Líbie, možno zo pár čísel pre IOM. IOM je náš hlavný libýrsky, partner. 44 tisíc migrantov, tým sme poskytli pomoc, núdzovú pomoc. 28 tisíc migrantov dostalo lekárskú pomoc a 20 tisíc priamu pomoc v ďalší partneri UNICEF, UNHCR a ak niekoho zaujímajú čísla z tejto oblasti, veľmi radi poskytnem. Takže celkovo EDF 10 EDF plinie do antitrustového fondu a je to 3 miliardy. 71 nie, hovorí pani Linda McEvans. Z celkového rozpočtu EDF plinie asi 10 do núdzového fondu. Takže keď sa budeme zaoberať e, programového, programovým obdobím v budúcnosti ďalším, tak si treba uvedomiť, že až takéto vysoké percento EDF plinie do trastového fondu. Ja som videla vynikajúce projekty v Ugande, ktoré sa financujú z týchto prostriedkov. Ale naozaj na to treba dohliadať, pretože tam je teraz veľa peňazí v týchto fondoch a treba zabezpečiť, aby sa naozaj vynaložili ako treba. Ignacio Corao je prítomný, on bol našim správodajcom a takisto chodí na strategické zasadania rady. Možno by mohol naozaj zvýrazniť, čo by sa dalo vylepšiť, aké sú nedostatky. 17. septembra bude ďalšia schôdza, v piatok. Ignácio. Ďakujem, Linda. Ďakujem eh, komisii za prezentácie. Zúčastnil som sa prípravných stretnutí, tak ako som hovoril aj v informačnej správe. Táto etapa je veľmi dôležitá. A mm, tá možnosť vidieť zblízka fungovanie trastového fondu a akým spôsobom sa pridelujú financie. Významná otázka pri účasť a príspevky členských štátov do tohto fondu. V prvom rade členské štáty majú tendenciu dať prioritu ich teritoriálnym záujmom. Možno veľmi nedôverujú fondu do ktorého ide toľko financií a účinnosť správy a preto aj ďakujem za tú informáciu o monitoringových systémoch. Keď hovoríme o správe číslo 15 z roku 2018 eh, Dvora auditorov. Tam sa hovorí, že to pridelovanie financí nie je vždy efektívne a preto možno niektoré členské štáty nechcú veľmi prispievať do trastového fondu. 5 zo 6 priorit, o ktorých sa hovorilo, tak sa venujú problémom migrácie a hlbokým príčinám. My v parlamente by sme mali hlbšie pouvažovať nad tým, že či tieto projekty keď sa hovorí o základných službách, vlastne hovoríme o tom, akým spôsobom bojovať proti príčinám imigrácií, pretože ak poskytujeme potraviny alebo základnú pomoc obyvateľstvu v ťažkostiach, určite im síce pomáhame, ale nevplývame na tie hlboké príčiny migrácie. Takže tento fond by mal slúžiť na to, aby sa vytvorili podmienky na dlhodobý rozvoj v krajinách pôvodu, aby sme znížili alebo nejakým spôsobom obmedzili ten pohyb miliónov a miliónov osôb po celom kontinente. My tu diskutujeme o téme, ktorá je zaujímavá a kompetenciou tohto výboru, ale hovoríme aj o prioritných otázkach pre celú EÚ, takže monitoring a výsledky, ktoré tieto programy majú, keď hovoríme o konkrétnom rozvoji, o konkrétnych pracovných podmienkach, hlavne v krajinách veľkého alebo tranzitu, kde je veľký pohyb osôb a to je veľmi dôležité pre budúcnosť a preto je dôležité, aby ten monitorovací systém bol čo najpresnejší, hlavne pokiaľ ide o rozvojové ukazovatele. K prioritám, tak ako komisia predstavila priority, uh, Tie programové ciele, tam je dohoda aj s členskými štátmi, ale nebola dohoda, pokiaľ ide o prerozdelenie a udelenie financií. Teda niektorí hovoria, áno, treba pracovať týmto smerom, ale nemáme dostatok financií e, z rozpočtu EÚ. Vlastne taký, také bolo to konštatovanie alebo ten koncept. Ďakujem, Eli. Neviem, či by si chcela dodať alebo niečo, alebo sa spýtať niečo komisie? Ďakujem, pani predsedajúca. Núdzový trastový fond pre Afriku bol rozbehnutý pred troma rokmi a odvtedy e, tento výbor úzko sledoval e, implementáciu tohto nástroja a prideľovanie rozvojových e, fondov. Minulý rok vo februári pracovná skupina DV diskutovala o týchto nových iniciatívach a má robiť dohľad e, oficiálnejším spôsobom nad e, týmto financovaním. A pri aktivitách Trustového fondu minulý rok sme sa ním zaoberali. Mali sme závažné problémy verifikovať, či fondy DCI a EDF sa nevyužívajú v rozpore s ich cieľmi, pretože všetky tie peniaze sa potom zhromaždia spolu a potom sa nedá povedať, ktoré sa vynaložia na čo. Je tu tendencia takto e, zmiešavať financie a ne, neviem, či by nebolo lepšie vynakladať prostriedky na manažment e, hraníc. To samozrejme protirečí tomu, že existuje nástroj, ktorý by sa mal venovať riešeniu e, koreňov základných príčin migrácie a ktorého hlavným cieľom by mal, malo byť navracanie ľudí, ktorí utekajú kvôli chudobe, nestabilite, konfliktom. E, zdá sa, že tu je možnosť obmedzenej konzultácie s mimovládkami v teréne, treba väčšiu flexibilitu a politickú viditeľnosť, ale deje sa to na úkor transparentnosti a zodpovedania sa za svoje činy. Európsky parlament má skutočne veľmi obmedzenú úlohu pri tomto dohľade. Boli sme pozvaní participovať na zasadaniach, eh, ale tie pozvania prídu prineskoro alebo sa to krížuje so štrasburskými týždňami, takže Európsky parlament nie je zastúpený v exekutívnych eh, pobočkách Trastového fondu, kde sa robia rozhodnutia, ktoré projekty sa budú financovať. A tam by sme mali byť, aby sme chápali proces, eh, na základe akých kritérií sa vytvárajú projekty. Tu je zásadná transparentnosť. Väčšina projektov túto im, tieto implementujú um, agentúry, národné agentúry. Koreo, to už povedal môj kolega, že členské štáty boli vždy neochotné prispievať do trastového fondu práve z tohto dôvodu. Môže to dokonca vygenerovať až negatívny dopad. Videli sme to v Nigerii. Migrácia sa stáva biznisom a v regióne to dokonca vytvára isté ekonomické benefity bez toho, že by existovala životoschopná alternatíva. Hospodárstvo na lokálnej úrovni je jedna vec a legitímnosť štátnych orgánov tieto nesmú podkopávať voľný pohyb osôb. Väčšina afrických hospodárstiev však je vychádza z takých protokolov, ako je ECOVAS a tie stavajú na voľnom pohybe osôb, čiže nesmieme narušiť pohyb podľa týchto protokolov. 65 miliónový projekt v Líbii, ktorý je zameraný na manažment hraníc a na líbyjské pobrežné hliadky. Tento projekt predsa by mohol ohroziť ľudské práva migrantov. Už boli e, nahlasované konflikty medzi líbyjskými pobrežnými hliadkami a tými, ktorí sa pok- skúšajú migrovať v tejto krehkej politickej situácii, to nie je žiaduce. Ďalej projekt v Ugande, kde máme vzdelávacie projekty, je ťažké prijať jeden pohľad na to, ako sa vynakladajú prostriedky z trastového fondu. Ja by som chcela iba takýto výstražný signál vyslať, že je to zložité. Tento núdzový nástroj ako, ako núdzovi, ak, do, do akej núdze sa musia ľudia dostať, aby sa mohli tieto prostriedky využiť? Aký, aký je tento nástroj v súvislosti s migráciou z afrických krajín? E, môže sa vysporiadať s, so základnými problémami, dôvodmi migrácie? Európska únia sa snaží externalizovať zodpovednosť za hranice. Nie je náhodou, že zasadnutie rady z 28. júna sa venovalo presúvaniu zodpovednosti a externalizovaniu manažmentu hraníc a vynakladajú sa na to aj finančné prostriedky, dokonca aj z EDF, aj z Trastového fondu pre Afriku. Toto si treba skontrolovať, lebo to je veľký, veľká suma a ohrozujeme tu rozvojové politiky a ohrozujeme ľudské práva, pretože dávame väčšiu váhu bezpečnosti. Tretia krajina má určité potreby, určité hodnoty a my máme aj hodnoty rozvojovej politiky, takže si treba tieto súvislosti overiť, ako zároveň poskytovať trvalú, trvalú podporu a zároveň prostriedky a možnosti pre mladých Afričanov. Nie vždy som presvedčená, že tieto trastové fandy to robia. Ďakujeme. Mám tu ešte štyroch rečníkov. Peť. Prečítam zoznam. Takže mám tu pána Zelu, got um, Sargentini, Mr. Schaffhauser, Teresa Jiménez and Cecil Kienge. Who... Cecil teraz požiadala o slovo. Ešte niekto ďalší, okrem týchto, čo som prečítala? Nie. Takže začneme pánom Zalom. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Myslím si, že je dobre, že sa týmto zaoberáme. Chcem sa poďakovať kolegom, ktorí participujú na tejto práci. Tento trastový fond bol vytvorený preto, aby sme rýchlejšie reagovali na e, situácii v reálnom čase, aby sme e, mohli ovplyvňovať veci v krajine pôvodov, pôvodu e, tých ľudí, ktorí sa potenciálne potom aj pokúšajú utekať z týchto krajín. A v podstate aj aj e, okrem toho, že sa použijú európske rozpočtové e, e, prostriedky, zároveň aj nejaké zdroje z, od tretich strán. No, taká to bola celková myšlienka v teórii, ale to úplne zlyhalo, pretože skutočne gro peňazí, gro peňazí pochádza vlastne z rozpočtu EÚ e, členské štáty prispievajú len 11 percentami do e, celkového balíka e, peňazí. Takže tá koncepcia sa nám neosvedčila. Tento trastový fond je externe spravovaný, nespadá priamo do našej zodpovednosti. Preto by ma zaujímalo, čo stojí správa tohto fondu. A a komu sa vlastne vypláca, e, vyplácajú peniaze za správu tohto fondu. A ak hovoríme o tom veľko, veľkom objeme peňazí, ktorý pochádza z Európskeho e, fondu e, pre rozvoj, ten má svoje dlhodobé ciele, a e, má viaceré dlhodobé indikatívne programy, regionálne programy, takže chcel by som vedieť, aká je aktuálna situácia, to znamená, ako je využívaný ten fond v porovnaní s tým, aké boli vytýčené dlhodobé ciele Európskeho fondu pre e, rozvoj. E, Európsky fond pre rozvoj je súčasťou dohody z Kotonu, a v podstate e, e, tieto peniaze e, mali byť určené na spoluprácu s tými krajinami, ktoré sú spolusignatármi dohody z Kotonu. V realite to celkom tak nefunguje. Vlastne používajú sa tie peniaze z tohto fondu aj v krajinách, ktoré nie sú signatármi Kotonu. Teda, čo nás stojí správa toho fondu? a, a ako to vyzerá s absorpčnými e, schopnosťami. Videl e, som nejaké e, informácie zo správy dvora auditorov No a jednoducho myslíme si, musíme si uvedomiť, e, že e, veľmi pomaly sa uvoľňujú e, peniaze na konkrétne projekty, pričom samozrejme peniaze za správu sú okamžite debetované. Ďakujeme pekne, to bolo viacero otázok pre komisie, takže Judy Sargenti. Ďakujem za slovo. Vy ste poukázali na to, že e, vlastne vynakladáme 10 EDF na trastový fond. Musíme si uvedomiť, že v rámci tejto čiastky, ktorú do toho vkladáme, mali by sme e, si identifikovať e, objemy, ktoré sa používajú na spravovanie a kontrolu haníc a koľko na, na riešenie tých E, východzích príčin e, e, migrácie. No, nech listujem, ako listujem, zdá sa, že gro peňazí sa využíva na riadenie migračných tokov. A ja som bola až zarazená z tej čiastky. Keď ste sa vrátili z Ugandy, Linda, hovorili ste o tom projekte, ktorý je nami financovaný, ale ako to vyzerá e, s dlhodobým e, financovaním projektov, ktoré e, bežia v Afrike, medzi iným aj ten projekt, ktorý vy ste, Linda, tam konkrétne posudzovali, pretože e, projekty, ak majú byť úspešné, e, vyžadujú dlhodobú starostlivosť. E, vieme, že stojíme teraz pred diskusiou veľmi náročnou o budúcnosti financovania. Ako teda chceme zabezpečiť to, aby tie projekty, ktoré sú zamerané na ďalší rozvoj, ktoré sú zamerané na tie základné príčiny, aby naďalej boli financované ako chceme riešiť nedostatok peňazí, ako rozlišujete eh, medzi, eh, eh, medzi riešením základných problémov a správou a riadením migračných tokov. A radi by sme vedeli, aký podiel peňazí ide do mimovládnych organizácií, miestnych medzinárodných a do miestnych vlád alebo správ. Pán Schaffhauser má slovo. Oui. Mon intervention... Moje vystúpenie sa bude týkať trastového fondu. Bol som jeho adeptom, ale teraz si kladiem veľa otázok. Keď som e, videl, ako málo je výkonný a efektív v takých krajinách, ako je Stredoafrická republika, je potrebné, aby sme sa rozhodli, buď riešime naliehavé otázky a určite to treba urobiť a budeme v tom prípade podporovať NGOčky, alebo sa budeme venovať otázke rozvoja a vtedy treba podporovať štáty a nebudeme nič urobiť bez štátu. A Stredoafrická republika je, má legitímnu vládu, je to legitímny štát, a vzhľadom na potreby tejto krajiny hovorím o konkrétnom prípade. To, čo sa urobilo v oblasti bezpečnosti a rozvoja, neboli sme schopní pokryť bezpečnostné potreby. Situácia sa dokonca ešte zhoršila. Robform tam boli, ale nejaká nejaký monitoring, eh, dozor potom nebol zabezpečený, potom eh, E, tam zasiahlo Rusko, síce pod zaštitou OSN, dobre, no ale istým spôsobom sme sa zosmiešnili. Na rozdiel od toho, čo hovorí kolegyňa, ja si myslím, že je absolútne nemožné vyriešiť e, rozvojové problémy a, a bezpečnosti alebo istého rozvoja, ak nebudeme podporovať štát, ak e, teda podporujeme štát, tak pomoc e, sa niekam vyparí a keď podporujeme NGOčky, tak nepodporujeme dlhodobý rozvoj. Takže musíme paralelne sledovať obe tieto osy, aby procedúry, aby deblokovanie financí, opakujem to stále a budem to stále hovoriť, peniaze sa majú uvoľňovať e, za... Um, ak to schválí náš lokálny e, zástupca a keď sa poberatelia angažujú, zaviažu, že e, k efektívnosti, k výsledkom a ja by som išiel aj ďalej a stavil by som na to moju hlavu. Čo treba urobiť? Zatiaľ sa to nedeje. Miestny predstaviteľ e, síci čiastočne pôsobí v prípade kontaktov s NGOčkami. Hovorím stále o tej Stredoafrickej republike. Keď spomenieme čat, tam je približne rovnaká situácia, rovnako ako v Mali. Bezpečnostná situácia sa zhoršila, výsledky nášho pôsobenia medzi žandármi a tak ďalej. To je všetko smiešné. Takže Mali by sme konečne prebrať našu zodpovednosť, začleniť aj štát, ak je to potrebné, sledovať aplikáciu. Tu nejde o žiadny neokolonializmus, ide o skutočné partnerstvo. Bez neho nebude nič fungovať a všetky vaše ukazovatele nič neznamenajú, vôbec nezodpovedajú výzvam, keď sa pozrieme na populáciu, na to, ako je destabilizovaná, tak tie vaše čísla sú naozaj smiešné a väčšinu času e, sa hráte s NGOčkami a vôbec nejdete cestou v zabezpečenia e, ekonomického rozvoja z dlhodobého hľadiska, to, čo je potrebné pre tieto krajiny. Takže ja som s týmto fondom nespokojný, je to síce dobré, dobrý nápad, dobrá myšlienka takýto fond spustiť, ale Stále e, ešte sme zablokovaní pri prekážkach a nie sme schopní ho účinne aplikovať. Takže neskrývam moje sklamanie. Ja som sa chcel angažovať v Stredoafrickej republike, ale nakoniec som sa rozhodol, že tam nepôjdem, lebo bezpečnostná situácia sa zhoršuje prezident Tuadera sa obrátil potom na Rusko a ja by som bol radšej, keby to bola bývalá Európa, nie Rusko. Ja proti Rusom nič nemám, vy to viete veľmi dobre, ale je škoda, že tu sme premrhali nejakú príležitosť a to je vážne. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Neviem, či dokážete reagovať aj na eh, ten Beck, von eh, Viem, že je tu eh, suita za komisiu. E, e, veľvyslanec zo Stredoafrickej e, republiky bude k dispozícii budúci týždeň. Zrejme až vtedy to bude re, re, relevantné. Tereza, teraz máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som poďakovať komisii za vysvetlenie a za upozornenie niektorých vecí, ktoré ma znepokojujú ja súhlasím s kolegami, že tento fond je dôležitý, potrebný, ale neprináša očakávané výsledky. A zdá sa, že robíme veľmi zlú komunikačnú politiku. My sme veľkí, možno najväčší prispievateľia rozvojovej pomoci na svete ale keď ide o imigráciu, tak sa stále hovorí, že Európa nič nerobí, že všetky problémy sú v Európe a problémy pochádzajú z Európy a že treba pracovať eh, v krajinách pôvodu a naše, naši národní politici eh, sa obmedzujú stále len na to, že teda treba pracovať v krajinách pôvodu, ako keby sa nič nebolo urobilo už predtým. A je veľmi dôležité, aby sa robila lepšia komunikácia a aby sa skutočne poznali projekty, ktoré tento fond realizuje, pretože na národnej úrovni ľudia nemajú vôbec predstavu o tom, čo sa s týmito financiami robí. Veľká časť ide na bezpečnostné veci a musí to tak byť, pretože ak ide o štáty, ktoré nefungujú, Mali, Stredoafrická republika, kde ani my nemôžeme vycestovať, tak samozrejme, že tam treba pôsobiť rovnako ako v Somálsku, kde máme rozvojové projekty a potom prichádzajú iní a všetko to podkopu a tí ľudia, kde mali nejaký projekt, kde niečo mm, rástlo v rámci tohto projektu, niečo zasiahli, no a títo ľudia potom vlastne musia odísť migrovať. keď sa hovorí, že trastový fond sa nepoužíva na ekonomické záležitosti. To nie je pravda. Napríklad v Nigerii e, sa vytvorili pracovné miesta aj pre mladých, aj v Gambii, aj v, Kapverdách e, sa e, využil tento fond na boj proti obchodu s ľudskými bytostiami. Áno, je to, na, sú to naliehavé záležitosti, áno, mm, ja neviem, tie pohraničné veci, obchodovanie s ľuďmi a tak ďalej pohraničných oblastiach, ako je Andalúzia, tak e, vidíme, že prichádzajú v rôznych dedinách v Andalúzii, v Čiklana, v Arbate. Lode jednoducho vybehnú až na breh, takou rýchlosťou prichádzajú. E, samozrejme sú rôzne problémy, netreba ich miešať, potrebujeme viacej zdrojov a diferencovať ich, pretože v prípade naliehavých otázok vyriešiť všetky problémy, nezamestnanosť a tak ďalej. E, trastovým fondom mal by byť dlhodobejší niečo, dlhodobejšie. Mal by byť fond pre naliehavé záležitosti a nie len pre tieto krajiny, ktoré už celé roky trpia chudobou ktorú sme, e, sa nám nepodarilo vykoreniť a takýmto fondom to nevyriešime. Takže treba otázky preštudovať, preštudovať projekty a viacej e, spropagovať to, čo sa robí, aby ľudia videli, že sa veci robia a nielen stále kritizovať, že v Európe sa nič nerobí. Ďakujem. Ďakujem, Tereza. Budeme hovoriť o, novom fonde. To je ďalší bod programu. To fond, ktorý má nahradiť existujúci AMIF. E, takže e, e, taký pohotovostný fond. A Frederika Mogherini hovorí o tom, že skutočne musíme mať niečo aj také dlhodobé, niečo priebežne, čo je k dispozícii. Určite komisia nám povie viac o tom, koľko peňazí sa dáva na rozvoj v porovnaní s tým, koľko sa vynakladá na problematiku bezpečnosti. Cecil Kienge, nech sa páči, vie mnoho o projektoch, ktoré sú financované. Ďakujem, Linda. K tomuto fondu by som pripomenula aj cieľ, s ktorým tento fond vznikol, teda riešiť naliehavé otázky a možno zasiahnuť aj v prípade hlbokých príčin a vytvoriť podmienky pre osoby a pre ľudí, pre populáciu, aby sme mohli začať hovoriť o rozvoji. Ak tento bod opominieme, tak upadneme do pasce, E, aby sa e, nestalo to, že tento fond bude slúžiť na to, že e, bude blokovať osoby vo svojich krajinách pôvodu proti ich vôli. Ja som proti takémuto prístupu. Tento fond mal svoje odôvodnenie a preto ho podporujem. Je to fond, ktorý by sa mal podľa mňa používať inak, aby sme mali výsledky. Keď chceme vyhodnotiť všetky krajiny, kde tento nástroj bol aplikovaný, ja som mohla vyhodnotiť jeho využitie v Senegale, v Burkine, v Nigerii a v Mali. A všade sú samozrejme aj plusy, aj mínusy. vychádzajú zo zodpovednosti EÚ a prvý bod, ktorý spomenuli takmer všetci, že tie zdroje nie sú postačujúce. Nemôžeme predsa mať nejaký dopad a dosiahnuť nejaké zmeny a hovoriť o skutočnej politike, ktorá by umožnila ľuďom začať nejaké rozvojové projekty s fondom, ktorý eh, členské štáty účinne nechcú financovať. A potom aj spôsob, ako aplikovať tento fond. Je tam podľa mňa nedostatok koordinácie medzi správcom fondu a medzi miestnymi orgánmi e, in situ, pretože nemôže sa vytvárať ex novo projekty, teda nové projekty v teritoriách, kde už existujú iné. Treba koordinovať a toto nie je všade koordinované. Rovnako chýba koordinácia s ďalšími e, rozvojovými projektami na mieste. Ak chceme skutočne e, budovať hospodárstvo, tento fond by mal byť katalizátorom, hľadať synergie, spájať programy, posilniť ich, pristaviť sa pri tom, ako sa jednotlivých teritóriách používa tam, kde neexistuje fungujúci štát, a to môže byť v prípade Líbie, je ťažké hovoriť o druhu poberateľov. Nevieme, s kým máme dočinenia. Ide o štrukturálnu krízu v tejto krajine a tam je potrebná väčšia koordinácia in situ. Projekty financované týmto fondom by mali zodpovedať aj iným kritériám transparentnosti, ale aj kritériám životného prostredia. Niektoré projekty sa aplikujú a nezodpovedajú tomu, čo očakávame od ochrany životného prostredia. Takže aj tento aspekt treba brať do úvahy, napríklad znečisťovanie, ktoré môže byť spôsobené. A to sa v niektorých projektoch neberie do úvahy. Nástroj je v poriadku, ale treba ho posilniť, treba zrevidovať viaceré body, zdroje, miestne zdroje, a zopakujem to, čo som povedala na úvod. Tento fond by nemal byť nástrojom na blokovanie osôb v krajinách tranzitných alebo v krajinách pôvodu. Nemal by slúžiť na posilňovanie neviditeľných bariér, ale mal by pôsobiť na hlboké príčiny imigrácie, ale zároveň umožniť, aby títo ľudia mohli normálne žiť či už v krajine pôvodu alebo inde, takže treba dávať veľký pozor, akým spôsobom sa financie tohto fondu budú využívať. Ak to tak nebude, tak ja ten prístup nebudem môcť zdieľať. Tento nástroj môžeme zlepšiť, ale musíme na ňom všetci spoločne popracovať. Yeah, thanks, um... Ďakujem. Takže teraz poprosím komisiu, aby zareagovala e, na niekoľko podnetov. E, budeme hovoriť o novom fonde, ktorý má nahradiť AMIF e, a samozrejme ešte aj problematiku dohody z Kotonu. Poprosím komisiu, aby bola stručná. Neviem, kto bude prvý, pán Verse a takisto čo sa týka e, príspevkov členských štátov. Ja sa zúčastňujem aj na zasadnutiach e, e, ministrov a členské štáty vnímajú fond EDF ako fond, v ktorom sú ich peniaze komisia e, síce prezentuje realitu, asi by ste mali e, poslanci lobovať svojich ministrov a nielen apelovať na komisiu, že je potrebná zmena. Ďakujem, pani predsednička. Súhlasím s vašimi poslednými bodmi a pokiaľ ide o tie migrujú, e, migračné štáty, vysoké percento je financované tými štátmi, tak ako ste spomenuli. Ďakujem poslancom za analýzu a dohľad. Aj tie kritické komentáre nám umožňa vylepšiť našu prácu. A je veľmi zaujímavé pre nás, že tento trastový fond sledujete tak zblízka. Takže naozaj veľká vďaka zo strany Európskej komisie. Pokiaľ ide o vysledovateľnosť otázky rozvoja, stručne Zatiaľ myslíme si, že 100% sa venuje rozvoju a myslíme si, že všetky financie sa v, e, používajú v logike rozvojovej pomoci, či už bezpečnosť a hranice, to sa všetko toho číta, e, týka, ako aj rozvojových cieľov. Ak chceme vychádzať z klasickejšieho prístupu rozvoja, 50 fondu. Ide na vytváranie pracovných miest a odolnosť. 30 ide na otázku migrácia, 20 prevencia konfliktov a bezpečnosť. Ak chceme klasickejší prístup, tak je to v tých 50-50. Ciele Trastového fondu sa prediskutovali v právnej rade na poslednom stretnutí boli ste pritom. Členské štáty požiadali, aby sme sa viacej venovali migrácii a hraniciam vzhľadom na naliehavé otázky, hlavne Líbia. Bolo potrebné sa venovať Líbii a Trastový fond bol schopný na to odpovedať. A takýmto spôsobom sme zabezpečili reintegráciu e, migrantov. Ide o skutočné rozvojové projekty. My nereintegrujeme a neznovu začlenujeme len niekoho, len tak dochádza tam aj k vzdelávaniu, má podporu aj vo svojej komunite. To je súčasť ekonomického rozvoja. NGOčkám a vládam. Priama pomoc 25 kontrahované s NGOčkami 43 s členskými, teda so štátmi 5 s vládami 30 s medzinárodnými organizáciami, hlavne medzinárodnou organizáciou, medzinárodnou svetovou organizáciou. Členské štáty EÚ a iné organizácie a organizácie OSN idú aj cez NGOčky, tak je možné, že viacej ako 50 fondu ide cez NGOčky, medzinárodné alebo lokálne. Reprezentatívnosť EP v riadiacich orgánoch fondu ale táto otázka trochu prekračuje moje kompetencie, to je úloha EP. A tu by som rád nezachádzal do detajlov k Nigeru, e, rozpad alebo mm, boj proti sieťam obchodníkov s ľuďmi. Komisia, komisia podporila nigerskú vládu Boli tu aj predstavitelia Nigeru. Podporili sme túto vládu v boji proti týmto zločneckým sieťam a máme projekty, aby sme prišli s alternatívami, alternatívami ale buďme otvorení a úprimní títo ľudia nikdy nebudú mať e, rovnaké možnosti. Bohužiaľ, povedzme si to tu otvorene, ten obchodník s ľudskými bytostiami žiaľ zarába oveľa viacej ako tá obeď. No ale čo sa dá robiť, aj e, pracujeme aj na takýchto projektoch. A nedostatok koordinácie s miestnymi orgánmi, na tom veľa pracujeme v mnohých krajinách, napríklad Burkina Faso, tam je veľmi dobrá spolupráca. Krajiny sú v správnom fonde, teda v správnej rade fondu zabezpečené, zúčastňujú sa operatívnych stretnutí, sú samozrejme schôdza aj na národnej úrovni. Všetko môžeme ešte vylepšiť, ale myslím si, že táto kritika nie je opodstatnená, pretože sme zásadne vylepšili koordináciu to isté platí pre lokálne projekty. Snažíme sa za každým koordinovať a hľadať tú doplnkovosť projektov. Ak fidučný, ak tento trastový fond bojuje proti tým hlbokým krízam imigrácie, tak tiež bojuje proti chudobe a tak ďalej. v západnej Afrike. To sú základné ciele na dosiahnutie s našimi partnermi, takže to nie je len trastový fond, ale aj iné zložky nášho rozpočtu sú venované na tieto ciele. Napríklad blending v prípade infraštruktúry, vytváranie pracovných miest, poľnohospodárstve v energetike, v infraštruktúrach. Aj tieto ciele sú tam, takže tá koordinácia našich nástrojov tam je. Ale samozrejme e, je tam potrebné aj riešiť tie naliehavé otázky z krátkodobého hľadiska. Ďakujem, pán Krajpík. Nechcem na vás vyvíjať nejaký tlak, ale skutočne časovo už na tom nie sme dobre. Ja by som dodal iba dve veci. Chcem poďakovať aj za seba všetkým poslankyniam a poslancom parlamentu. To, čo povedal pán Zeller, či financovanie EDF je, od, je aj pre krajiny nie ACP? Nie. Odpovedie nie. Z rozpočtu EÚ plynú peniaze tak, že hlavný nástroj, ktorý poskytuje financovanie na sever Afriky, je e- INI, DCI PANAF a rozpočet DG Home, ale nie je tu žiadne financovanie z EDF pre krajiny, ktoré nepatria do eh, ACP. Pani Schlein, otázka k Líbii. Áno, je pravda, že máme veľkú, veľký program pre Líbiu, viac ako 46 miliónov inter alia tam patria aj libyské pohraničné hliadky. Poznáme ťažký, zložitý kontext v Libii, ale vieme aj to, že Líbia má najväčšiu zónu, kde vyhľadáva a zachraňuje zo všetkých e, stredozemných krajín. A libyské pobrežné hliadky zachránili asi 46 tisíc životov. Je tiež pravdou, že to tam nie je úplne dokonale, je to zlyhaný štát, je to tam krehké a náš program cieli aj na poskytnutie školení libyským pobrežným hliadkam v oblasti ľudských práv, medzinárodných štandardov. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, kolegyne, kolegovia. Musíme naozaj veľmi stručne Eli. Eli, ďakujem komisii za odpoveď. Chcela som len počiarknúť fakt, že nie je možné posúdiť, posudzovať existenciu oblasti, kde sa zachraňujú ľudia, aj keď libyské orgány tvrdia, že existuje takáto zóna, v skutočnosti to tak nie je. Žena a dieťa nedávno boli nájdené, nájdené títo dvaja ľudia mŕtvi a to bolo po operácii líbyských pobrežných hliadok. Boli nájdení mŕtvi uprostred mora. Takže ich spôsoby práce sa nezmenili a ja im mm, necelkom verím. Ďakujeme. Možno, že by sme toto mali riešiť aj s politickými orgánmi v komisii. Ďakujem kolegom, ďakujem komisii. Pokračujeme v dohľade nad týmito témami. Chcela by som poznamenať, že v piatok popoludní cez Tyrkisový týždeň je veľmi ťažké zasadať na týchto schôdzach. Poprosím ešte raz generálneho riaditeľa DGDFko, aby eh, citlivejšie načasoval zasadnutie, aby tam mohli byť ľudia aj od nás, pretože je to ťažké pre nás Tyrkisových týždňoch. Takisto ste menili dátumy týchto schôdzí, takže ďakujem za pochopenie. Ďakujem. Prechádzame na bod 10. Vidím tu veľa veľvyslancov z krajín AKT. Budeme hovoriť o zriadení Fondu pre azyl a migráciu. Kolegovia, je to dôležité, pretože poprvý raz budeme hovoriť o novom balíku legislatívnom pre budúcoročný VFR a Fond Azyl, Migrácia, Integrácia a MIF je interný migračný fond EÚ. Prispieva tam aj DG Home a cieľom komisie je, že v rámci nového IFR tento rozpočet sa zvýši o 2,6 násobne, aby sa dala zvládať migrácia na externej hranici. Náš výbor tu má dôležitú úlohu. Je to súčasť e, financovania, malá súčasť a súvisí to s krajinami pôvodu. Takže prispievame k tomu našimi názormi. Aj AFET, komi, výbor Libe, ktorý je vedúcim výberom, bude hlasovať v januári 2019 o tejto téme. Eli Schlein je našou spravodajkou, pre toto stanovisko dostáva slovo. Ďakujem, pani predsedajúca. Zvýšenie rozpočtu a zdrojov na migráciu a azyl je vítaným krokom. Je to zásadný krok pre budovanie systému pre príjmanie pristahovalcov. Nový migračný a integračný fond by mohol prispieť k tomuto cieľu, ak by jeho ciele boli jasne zadefinované tak, aby odpovedali na potreby migrantov a aby sa boli na určitej úrovni, na určitom štandarde, aby boli prepojené s realitou. Zatiaľ sme videli chaos práve kvôli tomu, že ciele neboli prepojené s realitou. Zdá sa, že sa kladie príliš veľký dôraz na návraty a na externú dimenziu, nie na internú. V tom spočíva riziko. Už sme o tom hovorili pri iných nástrojoch, napríklad v e, Trastovom fonde pre Afriku. VFR bude nástrojom pre EÚ, aby ním presadzovala svoju agendu a priority e, v zahraničí pričom sa bude prihliadať na potreby rozvíjajúcich sa krajín. Preto je veľmi dôležité zabezpečiť, aby pridelenie fondov nevychádzali z podmienovania kontroly na hraniciach a aby návraty neboli nútené alebo podporované, motivované nesprávnym spôsobom. Niektoré časti textu komisie sa totiž to tak dajú vyložiť. Treba vziať do úvahy súlad s azylovým aký. Rozhodnutie o návrate by malo vychádzať naozaj z pozorného posúdenia absorpčnej kapacity na lokálnej úrovni a celkovej situácii v krajinách pôvodu. Dobrovoľné návraty by mali byť sprevádzané efektívnymi opatreniami dlhodobými a strednodobými, podporujúcimi zraniteľných eh, ľudí a eh, znovu integráciu migrantov. Tieto zraniteľné kategórie ľudí, najmä deti, by mali mať zabezpečené starostlivosť adekvátnu. Dôležitá pozornosť by sa mala venovať podpore legálnych migračných ciest, vrátane humanitárnych víz. Ak neexistujú bezpečné kanály príchodu tak to je naozaj niečo, čo veľmi chýba v našich migračných politikách a vytváranie legálnych migračných ciest je jediným spôsobom, ako sa vysporiadať s tým, čo robia pašeráci ľudských bytostí a je to jediný spôsob, ako zachrániť životy na mori. Je zásadné, aby sme viedli permanentný dialog s, SSO. a dohliadali nad prideľovaním fondov a ich implementáciou. Nechcem minúť priveľa času, viem, že sme pod tlakom, ale mnohé aspekty, ktoré je možné e, prisúdiť tomuto novému nástroju, e, sú v poriadku, ale ja sa obávam, že nemáme tu dosť odkazov na azyl a na to, čo potrebujeme, aby sme zabezpečili spoločnú azylovú politiku, aby sme vedeli ochrániť aj dočasne, aj celkovo ľudí v súlade s chartou ľudských práv. Videli sme v návrhu komisie, viete, je tam protirečivé 50 na azyl a 50 na legálnu migráciu a integráciu. 40 pre boj proti eh, nelegálnej migrácie, vrátane návratov to je vlastne motivovanie členských štátov EÚ, aby pracovali viac na návrate ako na integrácii do spoločnosti. A to je niečo, čo, čomu by sme sa mali skutočne vyhnúť a naozaj o týchto nových nástrojoch budeme ešte veľa diskutovať. Predsedajúca, ďakujem veľmi pekne. Neviem, či ešte sa niekto chce vyjadriť. Je to prvá výmena názorov k tomuto bodu. Cecil Kienge. A ešte predtým tu mám inú rečničku. Súhlasím s kolegyňou. Je skutočne dôležité, ako vznikol tento fond, ako ho používať. Budem tieňovou spravodajkyňou. A preto si myslím, že je dôležité e, naozaj pozorne sledovať túto záležitosť, kam plynú prostriedky. Niektorí ľudia sa snažia využiť európsku migračnú politiku proti Európe. V Taliansku viete, ako táto politika bola zneužívaná, zúžitkovaná na, na vlastné ciele Talianska. ale nikto nemôže vyhlásiť, že je niekto lepší, iný horší, že niekto potrebuje viac humanitárnej pomoci ako iný. Nemôžeme sa ani preklápať z jedného extrému do druhého. Pozrieme sa na pobrežné hliadky, kde prebiehajú e, kriminálne aktivity. Všetko sa vraj má zmeniť keď bude nová vláda. Ale teraz tá nová vláda je pri moci a používa migráciu ako nástroj. Existuje predsa aj jednoduché, jasné riešenie. Poch- pracujeme na ňom roky. V Latinskej Amerike existuje dokonca aj spolupráca na pašovaní ľudských bytostí ako téma a všetky vlády sa s ňou musia popasovať. Ak existuje politika, ktorá v súčasnosti nie je efektívna, treba úzko spolupracovať medzi sebou. Na oboch stranách treba poskytnúť podporu na hraniciach, treba žiadať, aby na hraniciach sa poskytovala ľuďom podpora. V mojom regióne máme ľavicových socialistov pri moci. Tí budú tiež žiadať o pomoc, takže to bude naozaj zložité. Povedali ste, že sa musíme vysporiadať s s koreňom problémov, so základom, z ktorého vyrastajú problémy, ale keď vznikajú núdzové situácie, treba predsa reagovať hneď. Je lepšie spolupracovať a vypracovať správu, na ktorej sa všetci zhodneme. Lebo ako som už povedala, súhlasím s tým, že sa treba zamerať na príčiny problémov. Prečo ľudia prichádzajú do Európy, lebo doma nemôžu nájsť prácu, preto prídu na naše hranice. A pre iných sa to stáva biznisom, do, dodať ľudí, transportovať ľudí. Videli sme to, toto leto. Ľudiem bolo povedané, kde sa majú presne vylodiť. Naozaj to človeku zostáva rozum stať, keď to vidí. A takáto takéto pašovanie predsa nemôže prebiehať súčinnosťou členských štátov EÚ a žiadny členský štát nie je lepší alebo horší. Všetci sme súčasťou demokratickej štruktúry, ale zároveň treba byť aj realistický. Teresa, potom Cecil. Požiadali o slovo. Ďakujem. Ďakujem za slovo. Ja by som chcela tiež vyjadriť svoj názor na tento fond. Myslím si, že všetci by sme mali veľmi úzko e, podrobne sledovať, čo sa s ním deje. Neexistuje jediné riešenie. Pri vysporiadavaní sa so výzvou masovej migrácie a mobility. Myslím si, že ak e, začneme pojmom zastavenie migrácie, tak asi začíname zle. Migrácia je jav. Jav, ktorý tu máme storočia. To sa nedá zastaviť. Treba len uľahčiť život tých ľudí, ktorí sa rozhodnú, že jednoducho sa presunú na iné miesto sveta a musíme sa vysporiadať s koreňom problému, to je pravda, ale nemôžeme ľudí nútiť, aby zostali niekde v nejakej uzavretej oblasti žiť Pozrime sa na krajiny celého sveta, severnú pologuľu, južnú pologuľu. Aké rozdiely robíme? Nemali by sme robiť žiadne rozdiely, len preto, že prichádzajú z rôznych častí planety. Ak ľudia dokážu cestovať, ak sa dokážu presunúť na inú pologuľu, tak prečo by to nemohli urobiť? To je predsa niečo, čo platí pre všetkých. Boli e, do praxe zabudované opatrenia a mali by sme s nimi pokračovať, aby to bolo pre týchto ľudí ľahšie. Treba podporovať dobrobyt každého, kdekoľvek žije. Ak e, nevychádzame zo stanoviska, že chceme poskytnúť takéto riešenie, takúto pomoc ľuďom, ktorí sa presúvajú, tak e, sa budeme sústreďovať na odmietanie ľudí, na zabezpečovanie bezpečnosti e, na európskom kontinente, ktorý má bohaté zdroje, namiesto toho, aby sme pomáhali ľuďom dostať sa k týmto zdrojom. Nede tu o populizmus, keď hovorím, že mobilné telefóny sú niečo, na čo by sa nemali vynakladať e, tie vzácne zdroje na africkom kontinente, ale sú tu záležitosti, ktorým sa treba postaviť čelom. Pozrime sa na štatistiky, pozrime sa na rozličné fázy migrácie, odchod, tranzitné krajiny, krajiny príchodu, integrácia alebo návrat do krajiny pôvodu dobre, všetko toto je v poriadku, ale všetko sa to má diať dôstojne. Všetci sme ľudské bytosti a treba so všetkými zaobchádzať v tomto duchu. A tí, čo nerešpektujú pravidla, tak tých treba zadržať, držať ich na určitom území nejaký čas, kým sa rozhodne, čo s nimi. Parlament vie, že takéto niečo je srdce demokracie. My hlásame ľudské práva, ale teraz treba aj žiť podľa tých hlásaných sloganov a treba dodržiavať ľudské práva. Ja budem sledovať túto situáciu, aby som vedela, či tento fond je využívaný tak, ako sa má na migráciu. Prepačte mi, kolegyne, kolegovia, hovorí pani predsedajúca. Máme pred sebou dôležitý bod. Pán Schaffhauser, mohli by ste veľmi stručne pretože toto je len prvá výmena názorov k legislatíve. Budeme mať ešte dosť času. Ďakujem, pani predsedajúca. Budem hovoriť za seba. Predovšetkým e, nebudeme sa snažiť zastavovať migráciu. Mali by sme na, práve naopak rozvíjať africký potenciál. Ľudský potenciál v Afrike je veľký. V roku 2050 bude o miliardu Afričanov viac. A čo urobíme? Nebudeme schopní zastaviť migračné toky. Budeme ich e, iba môcť regulovať a zároveň pomáhať Afrike v rozvoji. A druhá časť, ktorú som chcel povedať, sa týka e, slobodného voľného obchodovania a faktu, že sme otvorili materiál trhy. Súvisí to s nacionalizáciou, s distribúciou aktív. A v Afrike mnohé tieto činy viedli k ochudobňovaniu a k destabilizácii niektorých krajín. Líbia, Sýria, majú problémy. Ale toto všetko si treba uvedomovať, treba s tým pracovať. Ak mienime dospieť k nejakému riešeniu migračných tokov. A čo sa týka manažmentu hraníc, to je jedna vec, ale treba migračné toky riešiť aj mimo rámca hraníc, inak nám tie problémy e, pristanú na hlave. A ešte mám jednu vec, iba stručne. Bol by som rád, keby neexistovalo prepojenie medzi mimovládkami a mafiou. Ale vieme o tom, že sú isté mimovládky, ktoré vlastne podporujú pašovanie ľudských bytosti, tzv. humanitárne mimovládky, ktoré sú prepojené s miestnou mafiou. Takéto niečo musíme absolútne odsúdiť, odhaliť a skoncovať s tým. Ja nebudem tolerovať fakt, že pod pláštikom humanitárnej pomoci vlastne prebieha organizovaný zločin. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Máme tu pán, pán Ari Valila z Digi Home. Vyslovila som to správne? Keby ste iba veľmi stručne mohli Viem, že čakáte na tento, na tento bod, ale máme ešte jeden dôležitý bod na programe. Mohli by ste, prosím, krátučko. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem za všetky vaše poznámky. Poznamenal som si mnohé. Ako viete, je to začiatok procesu, začiatok veľkého procesu. Musíme finalizovať do júna túto veľkú tému s mnohými návrhmi a protinávrhmi. Musíme diskutovať o distribúcii fondov, rozdeľovaní finančných prostriedkov a pridelili sme zatiaľ iba 50 financovania v programovom období. Ešte 10 máme rezervovaných pre um, vyhodnotenie v polovici obdobia. Ako viete, je vždy ťažké, keď sa na začiatku pridelia peniaze, potom ich nejako revidovať, keď sa zmení kontext. Takže vo vyhodnotení sme napísali aj to, že flexibilita je pri tomto fonde veľmi dôležitá a treba zvýšiť flexibilitu tohto fondu. Čo, fondu. Čo to znamená? 10 rezervovaných na posúdenie v polovici obdobia. A potom máme tzv. tematickú facilitu. Je to rezerva na flexibilitu, ktorá bude pridelená počas, prideľovaná počas celého obdobia VFR. Bude sa to riešiť každé dva roky. Táto facilita tiež umožňuje sa vysporiadať e, s nerozpoznanými výzvami z minulosti, takže oceňujeme, že v rámci tohto eh, IMF máme rozsah, ktorý postačuje, pretože sa naozaj zmenili veci podstatne. Máme tu azylové veci, máme tu flexibilitu, zvýšili sa, zvýšili sa úrovne financovania, ako o tom hovorila pani Dali. A naozaj treba si pozrieť výsledok rokovaní, počkať si naň. Ale je pravdou, že pri tomto prideľovaní 50 financovania vopred máme kľúč distribuovania, máme kritériá. 30 na integráciu napríklad a tak ďalej. Ale o tom budeme ešte ďalej rokovať, takže zatiaľ toľko. Prepačte, že tak e, skoro som vás musela umlčať, tak povediac. Eli, môžeme odložiť váš vstup? Možno jednu vetu, pretože kolegovia čakajú. Aj pani Gomeš. Ďakujem za túto prvú výmenu názorov. Teším sa na spoluprácu so všetkými kolegami. Ako som povedala, Naozaj sme pozitívne naladení. Myslíme si, že spolu um, vypracujeme silnú, silné stanovisko tohto výboru a myslím si, že preskúmame tie veci, ktoré sú znepokojujúce z hľadiska vývoja. Ďalej minimálna alokácia na integráciu, to nás znepokojuje. Legálne vstupy do Európskej únie, ďalšia vec. I interné fin- míňanie versus externé míňanie a takisto nová hranica medzi novým nástrojom a nástrojom ESF+, ktorý by sa mal vynakladať na integráciu. Tá hranica nie je jasná. Kolegovia, nemali by sme generalizovať. Postoj mimovládok nie je predsa rovnaký. Treba posilňovať spoluprácu s mimovládkami. Tie e, obvinenia v Taliansku nedávno ich stiahli, pretože neviem, o akom prípade ste hovorili vy, ale v tom talianskom prípade boli tri obvinenia a nedávno ich úrady stiahli, pretože jednoducho neboli, e, nezakladali sa na pravde, takže netreba generalizovať, musíme posilniť monitorovací mechanizmus a dohliadať nad tým, ako sa vynakladajú peniaze daňových poplatníkov z Európskej únie. Ďakujeme, hovorí pani predsedajúca Ali. Eli, budeme ešte mať príležitosti hovoriť o tejto téme. Prechádzame teraz na bod 11, kde budeme hovoriť o budúcej dohode Kotonu ideme hovoriť o mandátoch na rokovanie o budúcej dohode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a krajinami Africkej, Karibskej a Tichomorskej skupiny štátov na druhej strane. Samozrejme, ne, nehovoríme poprvýkrát o tejto téme. Sme prijali viacero uznesení o nadchádzajúcom, nadchádzajúcej dohode Kotonu. Máme tu aj spravodajcov, pána Neuzera ale ehm, skutočne ide poprvýkrát o nový prístup k udelovaniu mandátu. Máme tu Európsku komisiu, aj EAS, ktorá sa k tomuto vyjadrí. Chceme vedieť, e, aké sú tie kľúčové témy. Máme tu aj Patrika Gomeza, ktorý je generálnym tajomníkom, e, zastupujúci e, štáty AKP, ktorý bude hovoriť aj o negociačnom mandáte. V súvislosti s AKP dovolím si privítať veľvyslancov alebo zástupcov veľvyslanectiev štátov AKP. Veľmi sa tešíme na úzkú spoluprácu s vami v nadchádzajúcich mesiacoch. Takže máme 50 minút medzi eh, Kundum, ktorý je z E, e, zástupcu generálneho riaditeľa, pána Kundunza, takisto aj z EAS. Máme tu e, zástupcu generálneho tajomníka Kristiana Lefflera. Ďakujem za slovo. Začína Európska komisia, Kunduns. Vstupujeme teraz do novej fázy a, a od schválenia mandátu. Teraz sme v takej situácii, kedy AKP aj EÚ e, má jasne e, for, formulované mandaty. Došlo k formálnej výmene listov medzi e, komisárom Imicom, ktorý je hlavným vyjednávačom a potom a medzi pánom Gomesom, ktorý je tu tiež medzi panelistami. To znamená, že započali rokovania. Chceme pokračovať v E, v tom nasadení intenzívnom e, a e, skutočne predpokladáme, že budeme veľmi slubne napredovať v rokovaní. Komisár Mimica už prezentoval obsah aj odporúčania, a to na pôde výboru DV v januári. Potom bolo rozhodnutie rady, ktoré padlo v júni. Máme teda e, e, negociačné smernice. Myslíme si, že tie hlavné prvky odporúčaní, ktoré sme už prezentovali na pôde výboru DV, e, sú aj zakotvené v záverečnej podobe mandátu. Ide tu predovšetkým o tri silné regionálne piliere, to sa vzťahuje na právne záväzný charakter dohody. Týka sa to aj zjednodušeného inštitucionálneho E, e, rámca a týka sa to aj tých hlavných strategických priorít. Mali sme, priznávam, pomerne rozsiahlu diskusiu s členskými štátmi, kým sme sa dohodli na konečnom e, znení práve v súvislosti s citlivými politickými témami, medzi iným migrácia. No ale máme teda z čoho vychádzať, keď si porovnám tento aktuálny mandát k uzneseniu parlamentu. Myslím si, že v mnohých kľúčových bodoch je to e, plne v súlade, ale čo sa týka eradikácie chudoby a to, že sa budeme venovať všetkým rovnakou mierou, to sú tie kľúčové piliere, ak hovoríme o našich partneroch v Afrike, e, Karibskom, Karibskej oblasti alebo v oblasti Tichomoria treba zachovať demokratické princípy, princípy právneho štátu a samozrejme základné práva. To sú tie e, kľúčové atribúty aj e, v rámci toho nášho rokovania horizontu roku 2020. Chceme aj podporovať všetky prvky občianskej spoločnosti. Toto je zohľadnené aj v Eh, negociačných straniciach. No ak teda porovnáme to, eh, čo vzýšlo z rokovania s radou a to s tým, čo sme prebrali tu na pôde vášho výboru, môžeme konštatovať eh, spokojnosť s tým výsledkom aj s finálnou podobou našich mandátov ak by sme porovnali náš mandát EÚ s mandátom AKP, O tom sa vyjadri e, Christian Leffler a potom sa opäť ujmem slova. Pán Leffler z EEAS. Určite nikoho neprekvapuje, že ten politický rámec aj jeho smerovanie e, E, sa veľmi približuje EU mandátu aj AKP mandátu. E, jednoducho te e, SIG Agenda 2030 je zohľadnená v tomto mandáte. Zo strany EÚ my sme sa snažili za ostatné roky čo najviac približiť tej globálnej strategii EÚ a to sa, to sa rovnako týka aj našej rozvojovej politiky a snažili sme sa to všetko zaintegrovať do našich e, e, politik a takto vyzerá aj v návrhu mandátu týkajúce sa obdobia po dohode z Kotune. Aj na strane mandátu AKP tiež rezonujú e, atribúty SIG. No a e, ak hovoríme však o jednotlivých e, bodoch, sú tam určité rozdiely v názoroch, bude čo vyjednávať, ale čo sa týka e, e, e, mierotvorných síl, bezpečnosti, ľudského rozmeru, investície zamerané predovšetkým na vytváranie pracovných miest to sú veci, na ktorých sa ľahko dohodneme, ale potom sú tie citlivejšie veci ako migrácia. E, problematika e, ľudských práv, občianskej spoločnosti, dobre spravovanej spoločnosti. To sú veci, ktoré rezonujú v oboch mandátoch, aj keď e, sa to pretaví do praktických prvkov trošku v odličných podobách. No a v našom mandete pre AKP sme, sme, sa, sme sa sažili preklopiť agendy a priority, ktoré e, e, identifikovali naši partnery, napríklad e, Agenda 2063, to je v prípade v Afriky, čo sa týka Karibiku, tam máme už dlhoročne platnú dohodu. A čo sa týka Tichomoria, máme PIF, Fórum pre Tichomorské ostrovy, tam máme tiež vytýčené hlavné manti, mantinely, e, tie hlavné oblasti, kde musíme nájsť spoločné, e, e, spoločné menovatele. To sú tie konkrétne prvky praktických aktivít partnerstva. Mandát AKP vychádza predovšetkým z súčasne platných štruktúr, a e, my sme sa snažili nájsť novú formu, ktorá by zohľadňovala e, meniacu sa situáciu v tých troch e, regiónoch Afrika, Karibská oblasť a Tichomorie. A pritom samozrejme sme sa usilovi, usilovali zachovať tú základňu, ktorá vychádza z doterajších dobrých skúseností a spolupráce s regiónmi AKP. Vieme, že na strane AKP prebiehajú naďalej rokovania, predovšetkým sa to týka afrického zoskupenia. A e, e, sú zamerané tie rokovania na identifikáciu profilu a, a, a mm, ďalších podrobností, ktoré sa určite prejavia v rámci vyjednávania. Preto komisár Mimica sa uh, súhlasil e, s tým, že sa trošku, že sa trošku posunie v čase e, e, formálne započatie vyjednávaní, očakávajúc, že sa veci, tak povediac, utrasú na strane predovšetkým našich afrických partnerov a teda aj ostatných regiónov AKP. Aby sme sa dokázali presne dohodnúť na výstupe potrebujeme výraznejšiu mieru diferenciácie medzi regiónmi, ak porovnáme to s postupom v minulosti. Práve kvôli tomu, aby sme zohľadnili e, aktuálne dianie a tie regióny A, K a AP, respektíve Čechomorie, e, neboli tak diferencované. Chceme napríklad e, prisúdiť prominentnejšie postavenie regionálnym inštitúciám a organizáciám, ktorí budú participovať nielen vo vyjednávaní, ale predovšetkým v implementačnej fáze. A členské štáty EÚ veľmi jasne formulovali, že chceme predchádzať vytváraniu takých štruktúr, ktoré by sa prekrývali vo svojej činnosti a zodpovednosti. Chceme vychádzať z existujúcich regionálnych partnerstiev v období po e, Kotonu máme spolo, spoločnú stratégiu mm, Európa-Afrika, Európa-Karibský región. My vieme, že mm, mm, s týmto súvisí e, e, veľa e, otázok, ktoré vyvstali v africkom regióne. Čulo sa, čule, čulo sa na tom pracuje 14 14. septembra sa majú e, zísť e, partnery, africké, e, partnery afrického mm, zoskupenia Addis ABB a majú si veci vyčistiť. Takže veríme, že sa podarí formálne spustiť rokovanie koncom septembra, najneskôr začiatkom oktobra. Ak dovolíte niekoľko slov k politickému dialogu. My sme úzko sledovali aj vaše ciele politický eh, aj koncepčný dialog alebo dialógy, ktoré sa týkali dôležitých oblastí. A venovali sme pozornosť predovšetkým efektívnemu pretaveniu do eh, praxe. Eh, je dôležité zohľadňovať špecifickú situáciu každého jednotlivého partnera v rokovaní. E, je dôležité venovať pozornosť úrovni národnej, regionálnej, ale aj samozrejme tej najvyššej, na jednej strane EÚ, na druhej strane AKP. Chceme samozrejme toto úzko previazať s úzkou spoluprácou e, so zástupcami občianskej spoločnosti aj iných e, stran. A to platí, platí pre EÚ ako AKP. Záverom chcel by som eh, sa vyjadriť eh, k parlamentnému rozmeru. My chceme eh, mať silnú angažovanosť parlamentu alebo parlamentov. Chceme úzko spolupracovať aj v tej parlamentnej rovine so všetkými troma regiónmi AKP a chceme stavať na reálnej situácii, ale vychádzať aj z doterajších skúseností. Chceme nejakým spôsobom e, prepojiť jednotlivé úrovne a e, chceme spolupracovať v plnej miere e, s, mm, s celým tým spoločným parlamentným zhromaždením. A týmto vraciam slovo Konovi aby nám priblížil tú procesnú stránku veci. Ja budem veľmi stručný. V rámci našej ďalšej priority chceme nájsť vhodnú chvíľu koncom septembra, začiatkom oktobra, aby sme rozbehli prvé kolo rokovaní medzi EÚ a AKP. E, to je teraz to najdôležitejšie pre komisiu. Ako viete, komisár Mimica je hlavným vyjednávačom na strane AKP eh, je Robert Dussé, eh, minister zahraničných vecí Toga, je hlavným vyjednávačom a eh, teda toto budú tí kľúčoví aktéry v tom prvom kole vyjednávaní koncom septembra, začiatkom oktobra. V rámci tohto prvého kola pôjde predovšetkým o výmenu očakávaní a strategických priorít medzi partnermi, aby sme si, tak povediať, z oči v oči povedali, aké sú naše predstavy. Budeme aj už načrtať hlavné kontúry budúcej dohody e, e, aké budú, e, aká bude štruktúra týchto hlavných línií, ako to bude časovo vezerať a ako chceme vlastne štrukturovať naše rokovanie ohľadom regionálnych pilierov. Ďakujem. No a teraz e, e, dáme slovo zastupcovi AKP, Patrikovi Gomesovi. <clears throat> Zareagoval som na vaše pozvanie a teší ma, že je tu tak veľa ľudí. Parlament bol prvou z inštitúcií EÚ, ktoré veľmi vážne brali situáciu po dohode z Kotonu. Treba budovať na tejto dôvere. Máme tu ďalšie špecifika najmä tie, ktoré sa týkajú prideľovania um, prostriedkov, ktoré sú účelovo viazané. Hľadáme partnerstvo pre 21. storočie, ktoré bude všezahrňajúce, komplexné. Takisto je tu odkaz na aký. Pre nás sú cenné. A chcel by som túto diskusiu situovať do kontextu našich prierezových tém a hodnôt. Dnes popoludní sme si vypočuli, čo hovorila komisia SVČ o zdieľaných prioritách. Myslím si, že sa vzájomne doplňame. Máme len iné dôrazy. Strategické tematické piliere vyzerajú konzervatívne, ale je to práve naopak. Tieto piliere ukazujú, že musíme byť inovatívni a musíme sa venovať základným témam. Napríklad aj tomu, čo vaše vlastné e, rezolúcie predkladali. E, veľmi sme si istí, že sme v jadre strategických záležitostí, ak budeme takto e, postupovať, sme v jadre univerzálneho rámca a takisto rešpektujeme mileniové ciele rozvojové. 27,5 alebo koľko nás bude, ale ACP a spolu EU, e EU spolu máme veľký potenciál na globálnej úrovni a treba zistiť, čo robiť s mileniovými rozvojovými cieľmi, trvalo udržiteľnými rozvojovými cieľmi a potom naše aky obohatí to, ako budeme ďalej postupovať. Hovoríme o migrácii. Migrácia zohrá dôležitú úlohu. Migrácia je jednou z tých prierezových tém, ale aj s tematickým pilierom v politickom dialogu. Mobilita, migrácia, to je niečo, čím sa zaoberáme. Mali by sme spoliť, spojiť sily, pretože je tu globálny pakt možnosť globálneho paktu a ACP a EÚ majú možnosť takto kategoricky sa na to pozrieť a vysporiadať sa s týmito témami. Máme tu klimatické zmeny, aj v tomto by sme mali byť jednotní. Vytvorme niečo, čo sa bude nazývať ambiciozna koalícia. Takže kontext e, eh, trvalo udržateľných cieľov sú udržateľné, majú rôzny dôraz, rôzny význam. Máme tu eh, vykorenenie chudoby ako cieľ. Tomu sa treba venovať. A naše piliere nám v tom pomáhajú. Naše piliere. Prvým pilierom už nie je obchod, export, komodit. Je obchod, investovanie, služby a industrializácia. To je prvý pilier. Vidíme obchodovanie v úplne novom eh, svetle, otvorené pre investovanie, budujeme na koncepcii spolupráci v obchodovaní. Druhý pilier rozvojovej spolupráce Únia ako celok má svoje zodpovednosti 0,2-0,5 ale rozvojovú spoluprácu čítame inak, skôr ako transfer technológie. Chceli by sme byť schopní mať prístup k technológii a tak, aby nám umožnila transformovať hospodárstvo a vysporiadať sa s chudobou. Je, ide tu vlastne stále iba o boj s chudobou. Toľko naše strategické piliere a náš politický dialog, ktorý je prierezový. Je to politický dialog, ktorý nám umožňuje nie len sa zaoberať politickými záležitosťami, ale aj ľudskými právami, základnými princípmi a vysporiadať sa s takými problémami, ako je migrácia. Musíme sa naozaj zaoberať základnými problémami, z ktorých vyrastá mm, ju ďalšie, s tými koreňmi problémov. A inštitucionálna architektúra um, pochádza z Kotonu, z 20. storočia, ale my sme už v období po Kotonu. Začali sme diskusie o tom, čo treba urobiť v inštitucionálnej architektúre, ako urobiť základy a máme tu aj smernicu komisie. Treba e, apelovať na regióny. Ak neexistuje pevný základ dohody, tak nie je možné mať e, chobotnicu bez hlavy, chobotnicu bez centra. Nemôžeme apelovať, e, siahať na regióny. Čo potom s tým ďalej? Potrebujeme komplementárnosť, potrebujeme subsidiaritu, proporčnosť, aby sme toto všetko mohli prepojiť a práve preto sme veľmi radi, že sme tu v parlamente a že dokážeme reflektovať v našej súčasnej prezentácii tu v parlamente, aké rezolúcie prijal parlament a kam sa treba sústrediť, aby sme boli efektívnejší. Máme regionálne zasadnutia parlamentu, Nesmieme sa presunúť od posilňovania e, základov. Tým posilníme aj inštitucionálnu architektúru. s oktobrom, musíme začať sa sústredovať na tieto základy. Sme spokojní s inštitucionálnou štruktúrou, máme regionálne piliere, máme centrum, to sú tie základy, ale musíme vedieť, kde je hlava, kde je to nervové centrum je ten základ. Práve preto porovnávame tzv. prierezové témy. Prierezové témy ktoré, sú v našom memorande, v našich dokumentoch, ktoré sú celkovo popísané v našom mandáte. Takisto rodová rovnosť je prierezová téma, Teraz pri AKI máme 350 miliónov, ktoré AKT bude vynakladať v spolupráci s komisiou na rodovú rovnosť. Budeme sa vysporiadať, vysporiadavať so špecifikami v Afrike, v Karibskej oblasti a v Tichomori. Máme tu duálny rozmer. Na, ak sa nepokúsime udržať celistvosť, môže to skončiť fragmentáciou. Základy, ktoré spomínam, by mali odrážať aj špecifika pre regióny. Keď hovoríme o zraniteľnosti a budovaní odolnosti, takto vnímame celkové prostredie, v ktorom sa odohráva naša práca. Máme strategické priority, o ktorých hovorila aj komisia. Tieto priority sú tiež prierezové budujeme úspešné kroky v oblasti klimatických zmien, napríklad e, riadenie oceánov. Máme všetci záujem o to, aby sme zabránili znečisťovaniu oceánov, e, Trvalo udržateľný rozvojový cieľ číslo 16 je zameraný na ľudské práva. Pristupujeme k tomu operačným spôsobom a konvergentne. Tie rozdiely sa zmenšujú a dúfame, že budeme schopní odpovedať na otázku, ako inštitucionálna architektúra počiarkuje návrh na financovanie, tento návrh, um, ako ďalej financovať rôzne projekty. Prístup k zdrojom. Tu je dôležitá transparentnosť, efektívnosť a aby sme boli efektívni, tak musíme mať manažerské zručnosti, musí to byť naozaj manažment, spravovanie. Ak vidíme entitu, ktorá rokuje napríklad členské štáty, skupiny Afrika, Karibská oblasť a Tichomorie, ak nereflektuje sa táto téma vo financovaní a v zdrojoch, tak potom budeme vidieť fragmentáciu niečo dostane subsárska Afrika, niečo dostane Karibská oblasť a niečo e, Tichomorie, ale nebude tam prepojujúca niť. Stratíme koherenciu a rozdrobí sa nám základ, ak nebudeme reflektovať to, čo je potrebné. Sme veľmi radi, že sme sa, mo mohli prísť a máte výmenu názorov k týmto zložitým témam. Parlamentný výbor predkladá mnohé témy, takisto prideluje rozpočtové prostriedky na tieto témy. Všetci občania Európy sa skladajú na tieto programy, ale tieto peniaze treba účelovo viazať určitým spôsobom, aby to bolo predpovedateľné, ako sa tieto peniaze vynaložia. Každé pridelenie prostriedkov musí mať istú, istý plán v sebe zabudovaný, pretože ak ideme financovať Irán, musíme vedieť, ako sa k tomu stavia NATO. Musí to byť jednoducho predpovedateľné. Rozpočet v diskusiách s komisiou odráža sa aj v smerniciach. Toľko z mojej strany, pretože tu máme iných eh, poslancov, ktorí chcú sa vyjadriť. Máme tu veľvyslancov, ktorí sa chcú vyjadriť, ktorí majú na to aj mandát a máme tu veľvyslanca z Čadu, ktorý je momentálne, ktorý predsedá celej skupine. Boli by sme radi, keby sa všetci zapojili do diskusie. Vítame túto možnosť a vnímame to ako krok vpred. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsedajúca všetkým našim rečníkom. Je to po prvý raz, keď máme diskusiu s dvoma mandátmi a počúvala som a snažila som sa čítať medzi riadkami, aké sú vlastne nezhody, lebo vy všetci hovoríte, že ste že podporujete to, čo prijal parlament a napriek tomu vidím rozdiely. Ale je to po prázdninách, E, prvá takáto nová vec, dvojmandátová, dostaneme sa do toho, uvidíme, ako to pôjde pri rokovaniach. Ja som zodpovedná za financovanie, čítala som návrhy z komisie, čo sa týkajú financovania. Možno by som mohla vysvetliť, mohli by ste vy vysvetliť, ako fungoval starý návrh z Kotonu. Ja som vtedy tu už pracovala a čo chýba, čo sa mení, čo je iné v tomto novom mandáte, v tomto novom prístupe po Kotonu. Komisia napríklad tu má tri rozdielne úlohy v súvislosti s AKT. Určite sa nám to vyjasní. Zatiaľ sme počuli len taký kodovací jazyk, zašifrované posolstva. Uvidíme, či začneme s dešifrovaním. Ďakujem veľmi pekne, Linda. Ďakujem našim rečníkom. Ďakujem za komplimenty pre poslancov. Začali sme ako prvá inštitúcia a naozaj sme si urobili, tak povediať, z domácu úlohu. Naštudovali sme si, čo bolo treba. A takisto parlament môže vyvinúť veľký vplyv, ovplyvniť veľa vecí v nasledujúcich rokovaniach. Takže Samozrejme, čítať medzi riadkami, o to sa môžeme pokúšať. Ale celkovo je možné povedať, že sa nám podarilo dosiahnuť mnoho pozitívnych prvkov. A teraz, keď sa mandáty začínajú, uplatňovať, tak potom boj proti chudobe, ľudské práva, spravovanie spoločnosti, občianská spoločnosť, prístup k spravodlivosti, rodová rovnosť, klimatické zmeny. Všetky tieto ciele sú zapracované do mandátu a to je pozitívna stránka veci. Problémy by sa mohli vynoriť pri nástrojoch AKTEU, ktoré sa budú v budúcnosti používať, najmä parlamentný rozmer by mohol spôsobiť problémy. Takže myslím si, že ehm, na jednej strane Európsky parlament uh, Conclusion is very close to the ACP. Uh, prijal závery, ktoré sú veľmi blízke stanovisku a, a KT pri GPI medzi členskými štátmi v Európe sú problémy týkajúce sa GPI, rozmeru GPI. Chcel by som spomenúť, že v rokovacích smerniciach EÚ z tohto roka sa spomína, že tu je parlamentný rozmer na úrovni regionálnych partnerov. Pre mňa to znamená, že vytvorenie veľkého GPI e, nie je celkom žiaduce. Nie je to stanovisko Európskeho parlamentu. GPR nie je konzervatívna štruktúra, je to bežná štruktúra, štruktúra, ktorú možno použiť aj na ďalšie výzvy. Trošku to protirečí stanovisku EÚ. A moja otázka je práve zameraná na budúcnosť GPA. Možno nie na úrovni regionálnych partnerov, ale chceme pokračovať. Ako my, Európania, prispejeme k tomuto základnému manažovaniu, ktorý spomenul generálny tajovník. A posledná vec, ako my, my ako parlament by sme mohli rozvíjať a rozpracovávať ďalej všetky tieto rokovania. Samozrejme, môžeme pokračovať v dialogu, ale je dôležité zvládnuť to ako parlament, manažovať to ako parlament. A keď si pozriem v budúcnosti časový e, plán pre rokovanie, je to rok a pol, ale komisia už za rok nebude v takom zložení, v akom je teraz. Takže treba naozaj e, vynaložiť veľa práce na tento dialog a možno by nám niekto mohol odpovedať na túto otázku. Ďakujem pekne. Ďakujem. Vždy je užitočné vidieť, e, kam sa chceme dostať, z voľby, zohľadniac to, že bude Európska komisia novoštrukturovaná. Ďalším, ďalšou rečničkou je Teresa Jiménez. Ďakujem veľmi pekne. Budem hovoriť po španielsky. Mandát a ronkovania novej dohody je to vždy veľká príležitosť na vylepšenie. Hovorili sme aj o termínoch a ja som bola znepokojená. Počas mexického predsedníctva sme vyrokovali dohodu, kde sa alebo urobila sa modernizácia, trvalo to niekoľko krokov, pardon, niekoľko rokov. A nevieme, čo je vlastne v tejto dohode reálne uzavreté a tiež kvôli harmonogramu sa nám to nepodarilo celé dotiahnuť. Takže by bolo dobre v tomto prípade, aby to bolo dobre uzavreté. E, univerzity v krajinách AKT e, rozvoj a tak ďalej. Mohli by ste nám vysvetliť, aké budú tie najväčšie výzvy ktorým budú čeliť e, vzhľadom na veľkú diverzitu krajín. A mohli by ste mi vysvetliť e, ten cieľ číslo 16? Akým spôsobom sa bude bojovať proti terorizmu? Je potrebné, aby to bolo spoločne. Je to globálna hrozba nielen pre Európu. Týka sa mnohých afrických krajinách, kde je veľký počet obetí a veľmi často sú zo Stredného východu a z Afriky. A oceňujem, že pán Gomez spomenul tretí pilier, imigráciu a zdôraznil, že krajiny AKT sa budú viacej implikovať. Mohli by ste upresniť, akým spôsobom sa budú tieto krajiny implikovať? Ďakujem. Is, um, Maria Irena. Ďalším rečníkom je Maria Irena. Ďakujem. Nie som členkou výboru DV, ale pracujem v AKT, tak si dovolujem vystúpiť k dohode z Kotonu. Ďakujem za urobenú prácu. To, čo sa urobilo v EP a v spoločnom parlamentnom zhromaždení medzi europoslancami a poslancami AKT a komisiou, v každom prípade tam vidíme spoločný cieľ podporím Norbertovú otázku o budúcnosti tohto zhromaždenia. Je to jedna z málo miest, kde je dnes možné pracovať formálne medzi národnými parlamentami v krajinách AKT a EP. To, čo sa urobilo na období postkotonu v tomto zhromaždení, aby sa našli spoločné cesty, to nám určite pomohlo, aby sme zadefinovali aj naše uznesenie ale pre krajiny AKT aj zadefinovať spoločné stanovisko alebo čo najmenej divergentné vzhľadom na ciele, ktoré chceme dosiahnuť. A preto je dôležité, aby toto spoločné parlamentné zhromaždenie, ak je možné vylepšiť jeho fungovanie, a určite to možné je, aby sa uchovalo, ale aby nepracovalo len na regionálnej úrovni, pretože sú témy, ktoré sú prierezové, ktoré sa týkajú nielen južnej, východnej, severnej Afriky, ale aj Karibiku, Pacifiku, napríklad klimatické zmeny. Bude sa to týkať aj našich partnerov AKT, ale aj nás. Takže mali by sme e, ísť ďalej, neobmedzovať sa len na regionálnu dimenziu, lebo často potom našich partnerov regionálne rozdelujeme namiesto toho, aby sme ich e, nejakým spôsobom zjednocovali. My ako EÚ sa snažíme aj vyrokovať strategické partnerstvo s Afrikom a s Afrikou a čas, občas počujem, že Africká únia by chcela vystúpiť z rokovaní AKT po Skotonu a ísť radšej cestou bilaterálnych rokovaní Afrika-EU a preto by som chcel vedieť, čo si o to myslí komisia. Nie je predsa možné začať proces rokovaní poskotonu, keď zároveň bude stratégia, ktorá by s tým spôsobom zničila celú túto prácu. A na to by som rada poznala váš názor. A posledný bod. Osmernenia v rámci poskotonu je tam privilegovanie ekonomická otázka vo vašich cieľoch, ale je dôležité hovoriť o hospodárstve ako faktore rozvoja, na to nesmieme zabúdať. Ale treba od ekonomiky žiadať, aby bola skutočne tým faktorom rozvoja. Musí dohliadať na to, aby sa bojovalo proti nerovnostiam, proti, klimat, proti globálnemu oteplovaniu, proti korupcii. A ak privilegujeme ekonomickú otázku viacej ako rozvojovú, tak je potrebné tam mať isté záruky, aby sa nám nerozvíjalo divoké hospodárstvo či ekonomika tak, ako sa rozvíja v Afrike. A to vôbec nie je faktorom rozvoja tohto kontinentu a nemali by sme ísť touto cestou v rámci postkotonu. Ďakujem, Maria Hojbuk. Ja, herzlich. Ďakujem za slovo. Budem hovoriť po nemecky. Chcem sa srdečne poďakovať za prácu, ktorú ste odviedli a chceme sa obzvlášť poďakovať komisii za to, že ten negociačný mandát zverejnila E, pretože to určite prispelo k transparentnosti a to je jeden, e, e, jedna z priorit Európskeho parlamentu. Ešte raz za to vás chcem pred všetkými pochváliť. Mám niekoľko otázok. Začnem problematikou migrácie. Vo vyjednávacom e, mandáte EÚ je explicitne uvedené, e, že e, článok 13 dohody z Kotonu by mal byť posilnený a bude akcept, akcept, ak, akcentovaný počas vyjednávania. No a um, skutočne ste, tak povediať, vyložili karty na stôl a e, určite je to veľmi naliehavá otázka v rámci EÚ. Ja ale musím položiť doplňujúcu otázku, za akú cenu to bude? E, za akú cenu e, je pripravená Európa pristúpiť k nejakej dohode s Bašarom, El Asadom, E, takisto e, sme e, vlastne spolufinancovali libické hraničné kontroly. Teda Európska únia bola ochotná rokovať, vyjednávať s diktátormi Takže e, zdá sa, že Európska e, únia v tejto oblasti e, stojí na vratkých nohách. Druhá otázka sa týka medzinárodnej spolupráci. Ide o kapitolu 3 vo vyjednávacom mandáte EÚ je tam uvedené, že chceme intenzívnejšie spolupracovať EÚ a AKT. Ja to chápem aj tak, že to platí aj pre spoluprácu v rámci medzinárodných fór e, o ktoré témy predovšetkým pôjde, e, ak hovoríme povedzme o pôde OSN. Teda ide o horizontálne otázky, ktorých ste sa dotkli, pán Gomez. Mohli by ste uviezť nejaký konkrétny príklad? Mňa napadá napríklad daňová otázka čiže e, z OECD preklopenie na e, e, platformu OSN. To je napríklad jedna vec, na ktorej by sme mohli spolupracovať. No a mňa by teda veľmi zaujímalo, čo ešte okrem tých horizontálnych otázok, čo môžeme očakávať. Ešte mám dve ďalšie podotázky. STK E, vy ste hovorili o, o, o význame týchto mesike a e, je to aj vo vyjednávacom mandáte. E, tam skutočne sa hovorí o veľmi konkrétnych aspektoch, ale keď sa začítame do, tat, do detajlov, je, sú to veci, ktoré poznáme z doterajšieho diania v polnospodárskej politike. Je to a má to byť také ako doposiaľ. Nie je tam nič konkrétneho, ako chceme zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj, ako ho chceme podporovať. Ja by som rada počula niečo konkrétnejšie, ako konkrétne v praxi chceme presadzovať SDG. Nemôžeme predsa e, hlásať, že chceme mať trvalo udržateľný rozvoj a nemeniť nič na doterajšom postupe e, Myslíme si, že toto leto poukázalo na to, čo môžeme očakávať. Ja e, mám korenie v polnohospodárstve. E, našťastie som z regiónu, kde, má, kde máme dosť zrážok. Jednoducho chcem povedať, že ak hovoríme o SDK, potrebujeme mať konkrétne E, e, plány. Ďalej by som sa chcela dotknúť otázky EPA, e, teda dohod o partnerstve. Ide v podstate o obchodné dohody. Ako plánujete postupovať v tejto veci? ako teda do budúcnosti budú vyzerať, budú mm, vlastne len preklapené do toho, do toho nového obdobia a dôjde k nejakým zmenám. Predovšetkým by ma zaujímalo to, ako chcete zohľadniť e, to, že má, e, má vzniknúť akási panafrická obchodná zóna? Ako to chcete navzájom previazať? alebo po, mm, po, aj počas vyjednávaní budete paralelne veci preberať. Myslím si, že to patrí predsa do e, jedného koša, takže moja úplne posledná otázka je vlastne spoločné spravovanie finančných prostriedkov. Myslím si, že tento terajší mechanizmus dosť dobre fungoval. Pôjde to tak aj do budúcnosti. Ehm, vychádzajú z toho, že to celkom fungovalo, alebo máte v úmysle niečo veci, nejako tie veci zmeniť. Viem, že som položila otázok, ďakujem za odpovede. Teraz dám slovo eh, našim zástupcom eh, krajín AKT, zástupcom veľvyslanectiev. Eh, takže nech sa páči, najprv dáme slovo zástupení Čadského, Čadského veľvyslanectva. Ďakujem, Linda. Veľmi stručne dve otázky. Už e, boli aj v predchádzajúcich vystúpeniach. Prvá. Stále tá istá. Od začiatku tohto volebného obdobia ja by som chcela vedieť, ako bude fungovať alebo ako sa posilní parlamentná dimenzia budúcnosť parlamentného zhromaždenia AKTEU a od oboch stran by som chcela vedieť, ako mienite inštituovať tú, toto zhromaždenie. Nemalo by ísť dozadu, ale malo by byť posilnené. Nebudem spomínať všetky dôvody, prečo by sa malo posilniť jej fungovanie, ale chcela by som vedieť, čo technicky chcete urobiť, aby ste posilnili mm, fungovanie a financovanie? Ako chcete financovať novú dohodu? Chcela by som vedieť, ako tieto dva body budú fungovať. Ďakujem. Teraz dám slovo pani Aziz Barut, e, ktorá vlastne je tu hlavnou ho- hovorkyňou za e, veľvyslancov a potom ešte pán Kotogo, ktorý je e, z ústrednej vyjednávacej skupiny. E, pán Naju Enbledy, čítam z rukou písaného mena, ospravedlňujem sa za prípadne prešlapy. Ďakujem. Ďakujem pani predsednička, že ste mi dali príležitosť vyjadriť sa na tejto pôde. Je to pre nás veľmi dobrá príležitosť krajiny AKT. Vyjadriť sa k rokovaciemu mandátu AKT. Navyše, keď vychádzame zo smernice EÚ o rokovaniach post Skotonu. Ďakujem za všetky predchádzajúce vystúpenia sú veľmi alebo podporujú fungovanie tohto zhromaždenia. Rokovací mandát AKT bol predložený generálnym tajomníkom, ktorý každodenne sleduje fungovanie tohto zhromaždenia. Pán Kristiano predloží európsky mandát. Neexistujú zásadné rozdiely v mandátoch. Jediný rozdiel je možno v štruktúre. My si myslíme, že témy a myšlienky máme, dokumenty, ktoré nám umožňujú ísť k rokovaniu čo bude najťažšie je, ako viesť tieto rokovania a teším sa zároveň z toho, čo bolo povedané. Budeme diskutovať o štruktúre budúcej dohody, o praktických veciach, o harmonograme a o pilieroch Pozícia jednotlivých tém v takom či onakom rámci e, nie je podľa mňa najväčšia nezhoda. Keď pôjdeme téma po téme, tam uvidíme, kde budú eventuálne rozdiely v názoroch. Ja ako predseda Centrálnej skupiny pre rokovania e AKT že my sme pripravení rokovať s Európskou stranou. Ako to povedal generálny tajomník na základe toho, čo sme dosiahli a samozrejme tým, že vylepšíme všetko, čo sa dá Pri vylepšení sa budeme venovať aj prierezovým otázkam, tak ako to spomínajú aj európske podklady. A dúfajme, že z oboch strán bude dobrá vôľa. Na strane AKT neexistujú zásadné nezhody. Vyjadrili sme sa k stanovisku a pokiaľ ide o Africkú úniu, komisia by na to mohla odpovedať. My za AKT budeme pracovať, sme pripravení. Čakáme na návrhy a všetko, čo máme v rokovacom mandáte, chceme splniť a dúfame, že dobrou, s dobrou vôľou môžeme pristúpiť k rokovaniam. Dúfame, že koncom septembra alebo začiatkom oktobra bude možné rokovania začať. Venovali ste sa významnej otázke úlohe spoločného parlamentného zhromaždenia AKT EU. My ho máme v našom rokovacom mandáte. Zdá sa, že v európskom mandáte je nová definícia, ale môžem vás uistiť, že budeme na tom pracovať. Sice to nebude ľahké, ale myslím, že aj v tejto téme môžeme zaznamenať veľký pokrok. Pani Aziz Baruc z Čadu, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, ja zdravím všetkých prítomných a ďakujem za príležitosť, ktorá nám umožňuje sa venovať tejto významnej otázke a mať priateľskú a neformálnu výmenu názorov, ak môžem použiť tieto adjektíva. Keď si uvedomujeme, aké sú body, e, ktorým treba venovať väčšiu pozornosť alebo ich viacej objasniť. Sme pripravení, máme naše mandáty, ale tiež je dôležité, aby sme vedeli, kde sú tie body a prvky, ktorým treba venovať väčšiu pozornosť, viacej času, ktoré potrebujú konkrétnejšie objasnenie. Hovoríme o období postkotonu. Ide o spoluprácu, ktorá trvala 40 rokov, ale keď sa pozrieme na posledných 15 rokov, udalosti, ktoré sa stali, geostrategické zmeny, environmentálne zmeny, to všetko od nás jednoznačne žiada, aby tieto rokovania boli také, aby sme sa pripravili na budúcnú splnú viziev. Na budúcnosť, ktorom, ktorá možno od nás žiada väčší pragmatizmus, taký striktnejší prístup Niekto hovoril o environmentálnej otázke alebo o migrácii. Sú to prierezové otázky, týkajú sa nás všetkých. Všetci sme spolu v jednom vreci. Tieto otázky nemôžeme od seba oddelovať a je morálnou povinnosťou venovať sa týmto otázkam spoločne. Keď sme hovorili o regionálnych pilieroch, je jasné, že nemôžeme ignorovať, že každý región, či už Afrika, Karibika alebo Tichomorie, zaznamenali špecifický vývoj a to treba prediskutovať, ale čo je najdôležitejšie, to sú tie spoločné prírezové otázky, ktoré sa týkajú aj medziparlamentných vzťahov, ktoré treba konsolidovať, keď formálne pristúpime k rokovaniam, aby sme prišli s potrebnými odpovediami ašpirácie Africkej únie a jej komisie To všetko sa ukáže počas septembra. My všetci sme si vedomí, že sa nemôžeme pomýliť, nemôžeme pracovať rozdrobenie a len regionálne. Nevychádzame z nuly, už sa veľa vecí dosiahlo a to treba konsolidovať a postaviť na tomto základe našu budúcnosť. Africká únia viackrát diskutovala o témach vzťahov z EÚ určite navrhnú myšlienku väčšej pozornosti regionálnym špecifikám, ale to, čo sa dosiahlo, to, čo sme za tých 40 rokov spolu vybudovali, na to sa jednoducho nebude môcť zabudnúť. Viacerí predrečníci hovorili o konkrétnych bodoch, rozvojové ciele, parlamentné otázky, EPA dohody. Áno, je potrebné tieto otázky teraz nastoliť, aby zajtra, keď budeme rokovať, aby sme mali informácie o obavách našich európskych priateľov a poslancov. Lebo ako vždy hovoríme, nimi to začína aj končí. Nie je teda dôvod, aby sme tieto otázky nechali bokom. A preto oceňujeme, že odteraz, odteraz sa môžeme venovať týmto bodom a diskutovať o nich. Ďakujem pekne. E, tlmočníci nám umožnili ešte ďalších 10 minút s tlmočením. S tlmočením. Nemusí to byť plných 10 minút. Dávam vám slovo. Nemám vaše meno, ale Arky. Nech sa páči. Predstavte sa nášmu výboru. Volám sa pán Mametige. Som z misie Africkej únie tu v Bruseli. Otázka po skotonu je pre Africkú úniu nesmierne dôležitá. Vzťahy EU-Afrika sú rozhodujúce pre nás. Zhodneme sa na tom, že to, čo je potrebné, je účinnosť, efektívnosť, partnerstvo medzi EÚ a Afrikou. Rokovania by mali byť konkrétne a mali by priniesť konkrétne výsledky. V spolupráci s EÚ sú isté otázky, ktoré sa budú diskutovať aj na fórach Africkej únie. Afrika preto pracuje na spoločnom africkom stanovisku na období po roku 2020. V Kigali 21. marca sa prijalo rozhodnutie a finálne stanovisko sa pripravuje. 31. stretnutie konferencie Africkej únie šéfovia vláda štátov Africkej únie sa venovali tejto problematike a dali mandát oficiálne sa obrániť na EÚ, aby sa oficiálny začiatok rokovaní presunul na trochu neskôr, e, aby Afrika mala spoločné stanovisko. 14. septembra bude mimoriadne stretnutie výkonného, výkonnej rady Africkej únie a budú tam prítomní aj africkí ministri pre krajiny AKT, aby sa naše spoločné africké stanovisko finalizovalo. K otázke postkotonu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Tešíme sa že v septembri na našom stretnutí budeme počuť viac. Teraz e, dostane slovo pán Kundun, Patrik Gomez, Luflun na záverečné poznámky, ale 3 minúty na každého maximum. Nech sa páči. Ďakujem pekne, Linda. Ďakujem všetkým. Začnem otázkou, ktorú ste položili vy, pretože tá pokrýva väčšinu tém. Aké sú naše kľúčové otázky Prvá je štruktúra dohody. Myslím si, tak ako povedali predrečníci, základ pre nás nie je to, čo zostane, ten zvyšok. To, čo ide do geografického pilieru, to ide tam a ostatné pôjde do pilieru, piliera, ktorý sa volá základ. Nie, takto to nebude, bude to inak. Definujeme naše základné princípy práve v pilieri, ktorý sa volá základy. A potom budú tri geografické priestory, Afrika, Karibský priestor a Tichomorie. Dáva to zmysel takto to rozdeliť, pretože ak si vezmem hospodárske výzvy, migráciu, mier, bezpečie, klimatické zmeny, v každom z týchto troch regiónov musíme nastaviť tieto výzvy inak, riešiť ich inak priority postaviť inak. Všetko to však začína zo základu, ktorý je rovnaký pre všetkých. Vidíme to tak a tým odpovedám na pani Marii Henas aj ostatným, ktorí sa pýtali podobnú vec. Existujú aj paralelné rokovania o stratégii EU-Afrika. To nie je tá správna cesta vpred. Je to základná časť toho, o čom budeme hovoriť v rámci regionálneho pilieru s našimi kolegami, ale toto sa nebude diať v odlišných paralelných vesmíroch, tak povediac. Bol som prekvapený, keď sme si vypočuli troch amerických veľvyslancov Zdá sa, že sú nejaké nové odpovede, nové stanoviská. Všetci dúfame, že za ostatných niekoľko týždňov budeme nájsť, nájdeme cestu, ako sa približiť. Druhá vec, inštitucionálna štruktúra. Tá je prepojená s tým, o čom som hovoril predtým. Nemyslím si, že náš mandát je čierno bielý Inštitucionálna štruktúra musí odrážať štruktúru dohody a práve preto posilňovaním stretnutí medzi európskymi naprotivkami a africkými naprotivkami a africkými a tichomorskými, africkými a karibskými naprotivkami je také zásadné. Či už je to na úrovni ministerskej, na úrovni exekutívy, alebo na úrovni parlamentu. Nie je to predsa vzájomne, sa to nevylúčuje, že sa budeme potom stretávať aj na úrovni AKT. Ale základná veda, aplikovaná veda ako metafora, ak aplikujeme toto do štruktúry dohody, tak potom sa to odráža aj v inštitucionálnej štruktúre. Ako to bude presne fungovať, to už bude závisieť od rokovaní. Máme náš názor v rámci nášho mandátu, partnery majú svoje názory v rámci ich mandátu. Verím, že nájdeme cestu vpred. Som si istý, pretože sa dokážeme zhodnúť na východisku. To je najdôležitejšie, aby inštitucionálna štruktúra odrážala to, čo vidíme ako dohodu. Toto ma privádza k finančnej podpore. Finančná podpora, ktorá samozrejme bude je to návrh, ktorý súvisí s viacročným finančným plánom. My sme predložili naše myšlienky komisie, ale budú tu aj rozpočtové orgány, rada, vy. Myslím, že dohodneme časový rámec aj s radou, s rakúskym predsedníctvom rady, ale Dúfame, že zaručíme, aby sme mali dostatočný čas na rokovania a uvidíme, koľko prostriedkov bude k dispozícii v geografických e, účelovo viazaných smeroch, prostriedkoch. Podstata dohody spočíva tom, čo tu odznelo a videli sme aj tie rozdiely, ktoré, o ktorých verím, že ich prekonáme. A časový rámec pri rokovaní musíme byť ambiciozní, zostaňme ambiciozní, začneme na začiatku októbra a pokúsime sa čo najrychlejšie to dotiahnuť do konca v rámci mandátu, v rámci súčasného parlamentu, povedzme do konca oktobra 2019, ale parlament myslím, že bude mať voľby ešte skôr ako na jeseň 2019. Dovtedy by bolo výhodné to všetko doriešiť, ale samozrejme nie je možné to slúbiť. Medzičasom, tak ako povedala Mandy potrebujeme transparentnosť, Potrebujeme, aby tento mandát bol dostupný a aby sme cez pracovnú skupinu AKT sa zapájali do práce s radou a s vami pravidelne, aby sme si vymieniali názory na to, kam sme dospeli, ako ideme ďalej. Ďakujeme. Pán Gomez dostane slovo a potom, ak zostane ďalšie ďalší čas dostanete slovo vy. Ďakujem. Ja chcem zareagovať na otázku, ktorá sa týka eh, rozvojových cieľov. Nie je to len horizontálne, pýtala sa Mária. Ako by sme mohli zadefinovať eh, medzinárodnú finančnú architektúru, ktorá bola už odsúhlasená? Nemôže to byť západný svet alebo Európska únia. Nie, musíme to všetko položiť do medzinárodného kontextu OSN. Podobne tomu je pri migrácii. Sú tu špecifické e, oblasti, ako je Magreb, ale máme tu globálny dopad. Pravidelná migrácia, musíme to aj my pravidelne kontrolovať, mať pod ohľadom. V Maroku sa veci odsúhlasili a to nám potom umožnilo e, posunúť vpred program aktivít a spolupracovať na spoločných veciach v tejto oblasti. Otázka bezpečnosti je skutočne komplexná, ktorá sa týka niekoľkých aspektov. Jedna základná otázka je chudoba a druhá štruktúra spoločnosti. Ľudia niekedy majú pocit, že nemajú čo povedať tejto spoločnosti a to vlastne nás vracia k rozvojemu cieľu 16. Ak sa mladí necítia súčasťou spoločnosti, tak ľahko sa dajú naverbovať za vojakov a potom zabíjajú. Deti musia vedieť, ako sa dostať k zdrojom, ako zdieľať zdroje. A na to nestačí len prijať legislatívu, ale treba zmobilizovať občianskú spoločnosť, zmobilizovať spoločnosť a pozrieť sa, do čoho investovať. nielen do cien, ktoré by mali byť spravodlivé na e, miestnom trhu, ale v širšom rámci sa máme na to pozerať, na inkluzívnu spoločnosť, Nie je rozvoj bez mieru a bezpečia. Ale otázka migrácie je veľmi zložitá a spletitá. Článok 13 nám ponúka možnosť ísť po určitú hranicu, ale keď hovoríme o pašovaní ľudských bytostí, pýtame sa, kam unikajú peniaze. Naozaj to pomáha nám a ak nie nám komu? Toto sú tie nuancy. Systematicky sa snažíme nájsť možnosť, kde náš vstup prinesie veľa dobrého. Aj podvýbory, ktoré chcú dať na program, na pretras. Tie témy, ktoré chýbajú, by mali byť vypočuté a potom by sme sa mali vrátiť k širšiemu rokovaciemu stolu. Musíme mať prepojenia s programom aktivít. A myslím si, že to je oveľa dôležitejšie ako čokoľvek iné. Toľko z mojej strany. Kristian, minútu, záverečné slovo, pretože tlmočníci končia. Veľmi stručne ďakujem za všetky tieto poznámky. Súhlasím s tým, čo povedal Kuhn a Patrick Gomez. Pripomeňme si, keď sme hovorili o základoch a pilieroch. Piliere zostávajú slabé a krehké, ak nemáme silný základ, takže chceme silný spoločný základ. To je samozrejme evidentné. Ale potrebujeme reflektovať aj zmeny, ktoré sa udiali. Keď sa podpísala dohoda z Kotonu, Africká únia predsa neexistovala. Bolo to OES. Fórum Tichomorských ostrovov sa ešte len formovalo. Takže sa zaoberáme rozličnými realitami, rozličnými úrovňami rozvoja a ambícií a to chceme reflektovať nuansami, ktoré by mali byť práve v tých silných e, lokálnych, regionálnych pilieroch a projektoch. Trvalo udržateľné rozvojové ciele, ako to bolo zdôraznené pani Arenova a Masis Holberg, zostávajú základným rámcom, ktorý nám prinesie celkový prístup v rozličných politikách a oblasti politik, ktoré spomenul pán Jiménez. Ide tu o mier a bezpečnosť, migráciu, záležitosti vládnutia, spravovania. To sú veľmi odlišné výzvy v Tichomori v porovnaní s centrálnou Afrikou a bolo by smiešné sa snažiť všetko naraziť na jedno kopito, tak povediac. Preto potrebujeme detaily a zároveň silnú agendu, aby sme pracovali spolu na multilaterálnej úrovni a posilniť globálne partnerstvo. A posledná poznámka, neviem, kto to povedal, snažíme sa čítať medzi riadkami, aby sme vedeli, čo naozaj sa deje. Ale tlmočníci bohužiaľ končia v tejto chvíli. Okay, thank, thank you very much. We, this will, is the beginning of the intense part now of this negotiation, and I'm sure we will come back to it in our future meetings. Can I thank our speakers?